Pani predsednička, ďakujem vám za vaše otváracie úvodné vystúpenie nášho spoločného e, parlamentného stretnutia o Monsante. Dôvodom tohto vypočutia je objasniť režim EÚ vo fitosanitárnych otázkach. Zakladá sa na troch pilieroch autorizácia, udržateľné používanie a maximálne úrovne odpadu. V prvých troch piliarov tieto zabezpečujú, že do EÚ vstupujú len výrobky, ktoré splňajú tieto kritériá. Druhý pilier e, zabezpečuje najlepšie a najudržateľnejšie používanie výrobkov a v treťom pilieru sa stanovujú maximálne limity eventuálnych reziduí a zvyškov vo výrobkoch. Dnes budeme diskutovať o prvom z týchto pilierov. Autorizácia, ktorá vyžaduje analýzu rizik EÚ. Toto vyžaduje systematickú metodológiu pre stanovenie e, účinných opatrení a kritérií na ochranu zdravia. V prípade fitoliekov a fitofarmák e, sa týka jednak zdravia farmárov, občanov aj spotrebiteľov. Je potrebné zabezpečiť, aby európsky farmári mali e, vždy lepšie prostriedky, aby mohli poskytovať zdravé, kvalitné a bezpečné potraviny pre všetkých občanov. Za výbor Agri je cieľom vypočutia diskutovať otvorene ako sa aplikujú pravidlá a špecifické postupy, ktoré sú v platnosti a aké závery môžeme vyvodiť z prípadu glyfosatu. Špecifické otázky sú veľmi dôležité pre celé poľnohospodárske spoločenstvo v EÚ. Poprvé, aké opatrenia a politiky sa stanovili, aby bola maximálna transparentnosť a vedecká kontrola nad pôsobením európskych agentúr na hodnotenie rizik. Aké mechanizmy majú občania, NGOčky a odborné asociácie, ako aj nezávislé výskumné inštitúty, aby naďalej mohli dohliadať nad manažmentom rizik v EÚ a aby zároveň zabezpečovali transparentnosť a nestrannosť. Takže toto vypočutie by malo urobiť hlbokú analýzu týchto otázok. Hlavne zanalýzovať, ako jednotlivé európske agentúry k tejto otázke pristupujú v porovnaní povedzme s americkou agentúrou, či poskytujú dostatočné informácie pre vedomú analýzu a menej emotívnu pre takéto významné politické, sociálne a vedecké problémy. A teraz, ak predsednička Valen súhlasí, začneme s prvým panelom. Veda v hodnotení glyfosátu. A som rád, že tu máme troch expertov. Poprvé profesor Christopher Porcie, z univerzity v Manchestri. Je to významný vedec, publikoval asi 200 vedeckých e, e, článkov. Minulý e, maj napísal otvorený list predsedovi Junckerovi, kde obe agentúry EFSA a ktoré sú zastúpené, odpovedajú ako druhý Kate Guiton. Je to Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, je to Medzinárodná zdravotnícká organizácia. Pred šiestimi mesiacmi sa zúčastnil workshopu tu v parlamente o glyfosáte. Pracuje ako senior toxikologista a doplnil svoje vedecké vzdelanie v USA a bude hovoriť o kancerogenom charaktere glyfosátu a tretí expert, ktorému udelím slovo, na 15 minút, nie viacej. Profesor Jose Tarasona, zodpovedný za jednotku e, antiparazitárneho boja e, Európskej agentúry EFSA. Profesor Tarasona predtým pracoval v Európskej agentúre pre chemické látky v Helsinkách a bol predsedom e, výboru pre hodnotenie rizik. Takže toto je program. Je to taký ping-pong. Mám zoznam rečníkov, ktorí sa už prihlásili a dostanú len jednu minútu. A pri ich otázke za minútu budú musieť upozorniť, na koho konkrétne je nasmerovaná otázka a potom majú experti dve minúty na odpoveď. Začíname s našimi odborníkmi.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 súhrnom 43 nádorov v 12 štúdií, ktoré mali byť identifikované, o ktorých sa malo hovoriť. Štatisticky signifikantné výsledky neboli, nebolo sa, nediskutovalo sa o nich v žiadnych e, rozprávach a tieto štúdie rozhodne to dokazujú. EPA našlo iba 11. E, Prečo je toto také dôležité? tieto výsledky, ktoré sú štatisticky významné, sú kľúčovým faktorom na determinovanie toho, ktoré nádory sa zvyšujú podľa dávky glyfosátu, ktorá sa tiež zvyšuje. Toto, sa, toto treba zobrať do úvahy, či tieto zistenia sú iba náhodné, alebo či to je skutočne na, vo veľkej miere, či glykosát zvyšuje riziko vzniku nádorov. To nebudeme vedieť, kým nerozanalizujeme tie konkrétne nádory vo širšom kontexte. EFSA a ECHA povedali, že bežne neskúmajú pôvodné výsledky štúdií a neskúmajú tie pôvodne vyvinuté nádory, takže asi neanalizovali ani údaje s tým súvisiace. Teraz analizujeme tieto údaje s tým súvisiace a predpokladáme, že priemysel predkladá presné údaje a všezahrňajúce údaje. Ak tomu tak nie je, tak potom je možné, že je výsledok skôr priaznivejší tomu, že by neboli tieto nádory súvisiace s glyfosátom. Ale ja by som sa sústredil na systémové nádory, pretože NHL je non-Hodkinov lymfón, ktorý e, je skúmaný, nemáme na neho veľa dôkazov, Všetky tieto nádory, ktoré tu vidíte, podobne nádormi NHL, teda ne Hodgkinov lymfom, sú systémové nádory a takisto sú podobné tieto nádory u myši. 80 e, nádorov, ktoré patria do kategórie NHL, patria do e, nadkategórie lymfómov, ktoré majú veľké B bunky. Pri myšiach ktoré môžeme použiť ako model na štúdium B buniek u ľudí, sa našiel taký fenotyp, že keby napríklad e, bolo treba vytvoriť novú terapiu pre tvorbu B buniek u ľudí, bolo by treba najprv použiť myši a overiť, či táto terapia by fungovala ako e, liečba pre B bunky. Maligné nádory sa veľmi podobajú nádorom NHLU ľudí, takže existuje silná korelácia medzi nádormi o myši a nehočkinovým lymfomom u ľudí. Aj EFSA, aj ECHA majú záver, že maligné e, nádory pravdepodobne nie sú spôsobené glyfosátmi. Dávajú na to niekoľko odôvodnení. Nádory keď sa to porovnáva s kontrolovanými zvieratami, e, nepredstavujú dostatočne e, pádny dôkaz, ale budem o tom hovoriť neskôr. Vo všeobecnosti e, nariadenia OECD na, hovoria o rigoróznych analýzach versus kontrolné štúdie a neformálne vyhodnotenia takisto existujú. Ale ak chceme využiť tieto historické dáta, ktoré sú nám k dispozícii a vyhodnotiť ich, je možné, že nás e, budú zavádzať a výsledok bude negatívny, ja navrhujem iný prístup, interkvartilný rozsah a v tomto prípade e, vzostup maligných tumorov je mimo rozsahu historicky kontrolovaných údajov. Ďalší dôvod, prečo vylúčiť tieto výsledky, bol, že tieto porovnania e, nie sú štatisticky významné. To nie je prekvapujúce, keďže trend ukazuje vyššiu schopnosť identifikovať pozitívne výsledky, než je tomu v realite pri párových testoch. Väčšina organizácií e, si myslia, že sa to iba náhodne ukáže ako pozitívne. Ďalším dôvodom pre vylúčenie týchto výsledkov je, že potenciálna všeobecná toxicita E, sa preukázala v štúdiu z roku 1997 pri zvýšenej umrtnosti u zvierat, ktoré zomierali predčasne. Takisto to ovplyvnilo ich telesnú hmotnosť. Ale významné zníženie e, konzumácie potravy, ktorá nechutí tak dobre, tak zvieratá jej toľko nezjedia, takže pri vyhodnocovaní opäť to vedie k falošným výsledkom. Ďalší dôvod, prečo vylúčiť tieto zistenia je, že výsledky boli pozitívne iba pri mm, mužských jedincoch a nie pri ženských. Záverečné výsledky pre dôvody pre vylúčenie týchto e, výsledkov je to, že pri týchto štyroch štúdií to nekorešponduje. Tieto štyri štúdie si pozrime teraz na priesvitke, všimneme si niekoľko vecí. 18-mesačná štúdia a 24-mesačná štúdia. Prečo je to dôležité? Podobne ako pri ľudí, ako myši starnú, tak jednoducho sa o nich vyvinie viac nádorov, náhodne. V porovnaní s 24-mesačnou e, štúdiou ak porovnáme 18-ročnú štúdiu, môžeme povedať, že myši v 24-ročnej štúdii majú akoby 55 rokov u ľudí, kdežto mm, myši v 18-mesačnej štúdii sú oveľa mladšie. V nedávnych štúdiách badáme, že rozsah je až 26 rokov. Mnohé ďalšie faktory môžu vplynúť na vývoj e, nádorov u myši, ako sú držané, akú majú potravu a tak ďalej. Kontrolná štúdia ktorá dostáva tú istú potravu, je u, u, v tých istých klietkach. Všetky ostatné faktory sú podobné, len vtedy táto kontrolná štúdia môže byť smerodajná. 18-mesačná štúdia tu výsledky sú vyššie štatisticky významné ako pri dlhšie trvajúcej štúdii. Jednoducho rozanalizovať tieto údaje tak, že ich zaradíme do väčšieho súboru dát, tam to nebude v poriadku. 24-mesačná štúdia bude jednoducho dlhšia a vidíte, že tieto výsledky sú na hranici štatistickej významnosti. E, súhrnom dúfam, že som vám poskytol dôkazy, aby ste zvážili nasledujúce tri e, odporúčania. Súčasný proces revidovania pesticídov nemá vedecký základ. E, po druhé, vytvoriť treba nezávislý panel vedcov, ktorí vyhodnotili, by vyhodnotili vedecky všetky potrebné štúdie. E, po tretie, treba e, zverejniť všetky analýzy a údaje, aby sa zlepšila transparentnosť a nezávisle vyhodnotiť údaje, aby sa, sme sa vyhli možným posunom pri prezentácii výsledkov. Jednoducho tieto e, hodnotenia, na ktorých staváme, staviame svoje výsledky, nezohľadňujú natálnu toxicitu, fenotoxicitu, genotoxicitu to znamená, že nie sú náležite vyhodnotené a porovnané s kontrolnými štúdiami. 450 e, iných pesticídov, ktoré boli skúmané a ešte viac po dvoch, dve a pol roka po vyhodnotení IARC, ak by IARC to neurobilo, tak by som tu dnes nebol a nehovoril by som vám, že polovica nádorov jednoducho nebola zohľadnená. Nebol by som tu a nepovedal by som, že naozaj som veľmi znepokojený, že tento proces nemá vedecký základ. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Molto bene, grazie, eh, professor. Dobré ráno prajem všetkým. Počujete ma? Ďakujem, že ste ma pozvali na dnešné zasadnutie. Som Kate Guyden, som toxikologička v programe na Medzinárodnej agentúre pre výskum rakoviny. Sme vedeckou organizáciou, sme oficiálnou e, organizáciou pre VHO pre výskum rakoviny a chcem začať tým, že nemám žiadne finančné záujmy, ktoré súvisia s témou mojej prezentácie. A pravdepodobne všetci viete v tejto miestnosti, že glyfosát je pravdepodobne karcinogenom pre ľudí. Máme na to odkazy v literatúre na celom svete a všetky tieto údaje sú dostupné verejnosti a ktokoľvek ich môže nezávisle preskúmať. A to je podstatné pre transparentnosť. Tieto údaje, tieto skúšky a testy urobili poprední vedci vo svete bez toho, že by mali v tom nejaké záujmy. Sú to nezávislé prieskumy. Veľmi jasne chcem povedať, že IARC neodporúča žiadnu politiku. Sme súčasťou VHO, slúžime širokej komunite, ktorá vyžaduje rozličné regulatórne kroky a právne normy. Možno by ste sa mohli spýtať, ako tieto e, vyhodnotenia testy IARC sú vykonávané, ako potom vznikajú oranžové knižočky, ktoré sa nazývajú monografie e, IARC. ARC. Všetky odpovede na tieto otázky sú v preambule, ktorá je dostupná online. Hneď teraz si ju môžete načítať. Má 25 strán. A odpovie vám na všetko od procedurálnych postupov, od toho, ako sa zúčastňujú ľudia na skúškach, ako zvládame konflikt záujmov a ako vykonávame naše zasadnutia a stretnutia. Takisto poskytujeme oddelené kritéria na revidovanie rozličných typov dôkazov pri e, štúdii na ľuďoch, štúdii na experimentálnych zvieratách, e, ktoré majú rakovinu a mechanistické dôkazy. A napokon, napokon vám to objasní rozhodujúci proces, ktorý využíva tieto vyhodnotenia. Začnem procedurálnymi postupmi. Odkedy sa začalo vyhodnocovanie glyfosátov, začali sa aplikovať aj tieto postupy. Prvá otázka znie, kto vyhodnocuje e, glyfosát. Je to pracovná skupina nezávislých vedcov, ktorí nemajú konflikt záujmov, museli vyplniť vyhlásenie o konflikte záujmov. A títo vedci sú vybraní preto, pretože robia v tejto oblasti vývojové, inovatívne kroky. Ja som súčasťou sekretariátu IARC, koordinujem všetky aspekty vyhodnocovania a som si istá, že tieto vyhodnotenia sa vykonávajú podľa preambule, ktorú som vám práve ukázala a môžete si ju na internete prečítať. Naše stretnutia e, môžu navštevovať aj iní ľudia, návštevníci. Je to kvôli transparentnosti. Máme tri kategórie návštevníkov definované. Odborníci, špecialisti niekto, kto možno má poznatky, ale zároveň môžu mať e, skryté záujmy. Ďalej, tu máme zastupcov vlády a zdravotníckých organizácií a orgánov. Títo sú vždy vítaní na našich e, stretnutiach. A potom máme pozorovateľov. Typicky prichádzajú z priemyselných odvetví súvisiacich so študovanou témou musia nám povedať, na, e, za, za koho tam sú. Za glyfosát sme tam mali pozorovateľov za Monsalto, za Európsku korporátnu e, asociáciu. Mali sme aj akademikov, niektorí ľudia, ich veľmi zaujíma proces, ako sa rozhoduje o také veci, ako je glyfosát a preto prídu sa pozrieť na rozhodovací proces. Nikto z týchto jednotlivcov nám neukázal žiadne E, texty alebo nemôžu prehovoriť na schôdzkach, nemôžu sa zapájať do vyhodnocovaniach. Jednoducho táto pracovná skupina sama má svoje dokumenty, sama vyhodnocuje. Ostatní môžu pozorovať, môžu tam byť, ale nesmú zasahovať žiadnym spôsobom do tohto procesu. Sú tam iba v obmedzených počtoch, nesmú e, narúšať, rozvracať proces zasadania pracovnej skupiny. Takže toto je rozhodovací formálny proces. Máme tu vedcov a odborníkov. Posudzujeme tri línie dôkazov. Najprv sa individuálne posúdia dôkazy na základe definícií, ktoré teraz vidíte na diapozitívoch. Potom máme druhý krok, kedy sa špecialisti zoskupia formálnym spôsobom. Na spodu diapozitívu vidíte tie skupiny a klasifikácie a kategórie, ako sa zoskupujú títo odborníci. Už sme vykonali vyše tisíc vyhodnotení. Väčšina z nich patrí do skupiny 3, to znamená, že to nie je utajené. A znamená to, že sme nemohli zaklasifikovať e, danú študovanú látku podľa dôkazov. Ako sa dostávajú agens do týchto vyšších kategórií? Do skupiny 1 vo veľkej miere sú tu látky, u ktorých sa dokázalo, že sú karcinogénmi u, ženy, u, u, u ľudí. Spôsobujú toxicitu, karcinogenitu, ďalšie vedlejšie výsledky u ľudí. To znamená, že spadajú do najvyššej kategórie, sú to jasné karcinogény. Ďalšie agens, ako napríklad glyfosát, dôkazy o rakovine u ľudí sú obmedzené. Čo to znamená? To znamená, že sú isté pozitívne signály z štúdií, ktoré naznačujú karcinogenitu a tieto pozitívne signály sa nedajú podporiť inými faktormi. Zároveň je to možné, je tu tá možnosť, že sa nedá karcinogenita e, e, úplne vylúčiť. Nemôžeme si byť úplne istí, ale zároveň nemôžeme úplne si byť istí, že táto látka karcinogénom je. Niekedy sú potrebné ďalšie štúdie, niekedy ani ďalšie štúdie neodhalia tento rozdiel. Keď máme takéto obmedzené dôkazy, automaticky zaraďujeme látku alebo agens do skupiny 2. Buď do skupiny 2A, ak, tento dô, ak tieto dôkazy sú takmer nedostatočné, a lebo ak sú dostatočné dôkazy o vzniku rakoviny na zvieratách z danej látky. Toto je iba príklad, ale je to naozaj veľmi dobre definovaný proces toho, ako zaraďujeme látky agens do rozličných kategórií. E, keď ide o pôsobenie na ľudí, tak nemôže sa to dostať táto látka do skupiny 3, musí to byť buď v skupine 1 alebo 2. V tejto monografii vidíte, aký proces e, sledujeme. Tuto, e, tu nás sú e, trošičku podrobnejšie príklady. Ako som spomenula, máme otvorený proces, transparentné verejné, zverejnené metódy. Oznamujeme naše stretnutia. Napríklad apelujeme aby nám dodali údaje, aby sa prihlásili odborníci, centra, orgány, aby nám poskytovali ďalšie údaje. Takisto status pozorovateľa oznamujeme, kto chce získať na našich stretnutiach. A dva mesiace pred konkrétnym zasadnutím pozveme všetkých účastníkov tohto zasadnutia na našej web stránke. Potom je jasné, kto bude v miestnosti, koho zastupujú, či majú status pozorovateľa, za koho sú tam, v akej pracovnej skupine budú. Takže všetci ľudia, ktorí prídu na zasadnutie vrátane zastupcov Monsalta, majú prístup potom k e, dokumentom, ktoré sú však neoficiálne, priebežné, o ktorých sa stále ešte len diskutuje na pracovnej skupine a takisto je možné, aby každý, ktorý je na stretnutí, sa s nimi zoznamil a si ich preštudoval. Po stretnutí publikujeme vedecký súhrn pracovnej skupiny a máme tlačové embargo až dovtedy na publikovanie zistení. Častokrát sa to porušuje aj v prípade glyfosátu, ale dobre. A potom, keď sa publikujú súhrné zistenia zo zasadnutia pracovnej skupiny, potom môžu orgány a organizácie sa zoznámiť s tým, s akými údajmi sme pracovali, aké údaje sme analyzovali. Štyri monografie, ktoré sme vydali, sa stretli s veľkým záujmom verejnosti a dali sme si záležať, aby bolo veľmi jasné, na akých e, základoch pracovala pracovná skupina, z čoho vychádzala pracovná skupina. Veľmi stručne o vede Viem, že vy nie ste vedci, ale napriek tomu by som chcela zosumarizovať niektoré údaje z odborných procesov. Vykonali sme e, štúdie literatúry, e, zaangažovali sme sa do kontaktov s vládou, s orgánov sme sa e, pokúšali vyťažiť čo najviac informácií a zverejniť ich. To, je, to nie je nič nové. Pri glyfosáte už je to v preambule napísané od roku 2006, že diskusie s orgánmi vlády, e, s odbornou literatúrou. Lorenzo Tomato, ktorý bol vtedy riaditeľom daného programu, povedal, že priemyselné odvetvie chemické nám dá aj ich utajené údaje, ak aj my ich udržíme utajené. Ide tu síce o transparentnosť a nezávislosť, ale ak nám niekto skytne niečo, čo je utajené, tak musíme ako súčasť nášho mandátu to takisto udržať utajené. Ako súčasť našej politiky sme teda použili aj takéto štúdie, ktoré mali status utajené a takisto sme sa zoznamili so štúdiami vykonanými na ľuďoch a rakovina u ľudí sa obmedzila na ľudí, ktorí pracujú s ktorí sú exponovaní rakovinotvorným agens vo svojej práci, ako napríklad polnohospodárskí robotníci počas poprašovania pesticídmi. Je to veľmi ťažká situácia, keď ľudia sú vystavení nedobrovoľne pesticídom, ktoré môžu byť karcinogénmi, ale predsa len aj takéto typy štúdí existujú. Stručne, štúdia rakoviny u ľudí, ako som povedala, poskytli obmedzené dôkazy, väčšina štúdií, väčšina prípadov boli e, z prípadových štúdií vo svete. Teraz sa koná v dvoch štátoch Spojených štátov amerických veľká štúdia. Pracovná skupina analizuje jednoducho všetky štúdie, ktoré sa na túto tému objavia. Študujeme aj údaje, ktoré sa nedajú vysvetliť inými faktormi, či sa musia eliminovať alebo nie. Štúdie rakoviny u hlodavcov predtrečník spomenul, že existuje iba niekoľko týchto štúdií. Hľadáme tu pozitívne výsledky, aby sme mohli získať dôkazy o karcinogenite. Ale všetky výsledky, či sú pozitívne alebo negatívne, jednoducho preštudujeme znova a analizujeme ich, či tam niečo nenaznačuje, nejaký signál. Ale keď máme len izolované, limitované signály, tak použijeme štatistické testy alebo testy pravdepodobnosti. Ako som spomenula, mnohé štúdie sa týkajú poškodenia DNA. Ľudia, ktorí žijú v komunitách exponovaných eh, chemickým látkam. Takéto štúdie by boli skutočne veľmi významné, keby sme ich mali, to by bolo veľmi nápomocné. Máme ich iba zo pár a boli všetky pozitívne. Výsledky boli pozitívne. Keby sme mali aj iné štúdie, glyfosát je negatívny u baktérií. Treba vždy identifikovať genotoxicitu a agens, ktoré spôsobujú genotoxicitu. A viem, že to môže byť ťažké, pretože je to jeden z kľúčových e, problémov. súhrnom vyhodnotenie rizika. Zistili sme obmedzované riziko rakoviny, vzniku rakoviny u ľudí, limitovaný vznik rakoviny u zvierat a celkovo pracovná skupina klasifikovala glyfosát do skupiny 2A, to znamená pravdepodobný karcinogen u ľudí. Záverom by som chcela povedať, že často kladieme otázku, prečo vyhodnocujete glyfosát, prečo ho testujete, skúšate. Verejne sme boli poverení ako orgán takisto verejnosť podľa našej preambuly môže požiadať, že ak e- existuje evidencia, že ľudia sú vystavení expozícii nejakej chemické látky, napríklad glyfosátu, a treba to preštudovať a treba získať dôkazy karcinogenity, môžeme túto vec preskúmať. A samozrejme, keď si vyberieme iba sami chemikáliu, môže to byť e, necelkom priamočiare, potom pri výsledku, ale naše štúdie sú všetky transparentné, môžete si to stiahnuť. Napríklad toto sú štúdie pre dva, dve rozličné kategórie pesticídov, ktoré typy pesticídov u, a rakoviny u ľudí. Vidíte, aké sú blízko tieto pesticídy. To znamená, aké sú si podobné. Čiže v troch e, objemoch testov, ktorý sme nedávno urobili, v roku 2013-2017 a ešte v ďalšom roku sme vyhodnocovali väčšinu agens, väčšinu chemických látok, pentaflenochorol a podobné. A naozaj to bol napomocný proces, aby sme eliminovali e, všetok, e, všetky tie vedecky nepriamočiare výsledky. Za tieto roky sme vyhodnotili mnohé pesticídy, pesticídy a väčšina z nich bola zaradená do skupiny 2. Podobne ako iné chemické látky, ktoré sme vyhodnotili. A tento proces vám ukazuje, koľko času to vyžaduje táto klasifikácia ale väčšina látok bola zaradených do skupiny buď 2A alebo do skupiny 2B, pravdepodobný karcinogen. Som e, vďačná za vašu pozornosť a pripravená odpovedať na vaše otázky. Bene. Grazie. Ďakujem. Pani profesorka a teraz posledný z našich odborníkov, pán Jose Tarasona ktorý je zodpovedný pre jednotku antiparazitárneho boja. Nech sa páči, za EFSU máte aj vy 15 minút. Ďakujem, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Som naozaj rád, že tu môžem prezentovať vedecký proces, ktorým sa riadi hodnotenie glyfosátu. Je to regulačný proces, je súčasťou nariadenia 11.07.2009, ktoré bolo schválené parlamentom v oktobri 2009. Má dve úlohy zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a po druhé poskytnúť farmárom prostriedky na to, aby mohli ochraňovať plodiny. Regulačný proces objasňuje úlohu jednotlivých aktérov, začína pri podnikoch, ktoré chcú pesticídy predávať v EÚ. Hovoríme im výrobcovia alebo žiadatelia. Potom je členský štát. ktorý urobí prvé hodnotenie a spolu s EFSO urobí peer review spolu s konzultáciou s členskými štátmi alebo zapojí aj žiadateľa a vedie aj verejnú konzultáciu za účasti verejnosti a ostatných zainteresovaných. Pozrime sa na proces. Začína legislatívnym rámcom, aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany všetky spoločnosti musia predložiť žiadosť o schválenie aktívnej látky v pesticídoch. Bezpečnosť životného prostredia a tiež občanov sa zaručí tak, že sa tento proces opakuje, to znamená za 10 alebo 15 rokov sa celý proces opakuje. V prípade glyfosátu Nejde len o Monsanto ako žiadateľ, ale ide o 24 rôznych firiem, ktoré o takéto trhové povolenie požiadali v prípade glyfosatu. Je potrebné predložiť žiadosť, rovnako ako aj ďalšiu dokumentáciu. Tá, ten spis je rozsiahly, sú to stovky tisícov strán, podáva sa to elektronicky ale firmy si nemôžu vyberať. Sú tam veľmi prísne požiadavky na údaje, ktoré musia byť dostatočné na to, aby sa posúdilo riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. A to platí pre všetky pesticídy. A vidíte, že veľa pesticídov bolo klasifikovaných ako karcinogénne, škodlivé pre ľudí a životné prostredie. Ide o informácie, ktoré nie sú porovnateľné so žiadnymi inými chemikáliami v EÚ. Pokrýva to úplne všetko, nielen karcinogénne účinky. Tento materiál obsahuje dva typy štúdií. Povinné štúdie, ktoré musia byť platené firmami. Tie sú povinné, podniky sa musia riadiť vopred stanovenou metodikou a musí sa dodržať aj správna laboratórna prax a rovnako prebehne aj kontrola vedeckým orgánom, ale tu nejde len o štúdie. Žiadateľ musí doložiť aj príklad aspoň jedného bezpečného použitia e, pri jednej významnej plodine. Ale okrem toho musí žiadateľ predložiť plnú správu o štúdii a my sa teda môžeme vrátiť k tej pôvodnej štúdii, k pôvodným údajom a takýmto spôsobom jednotlivé časti žiadosti môžeme overiť. V legislatíve je to jasné, Žiadateľ môže tiež žiadať, aby isté časti predkladaného materiálu sa považovali za dôverné. A teda zhodnotenie zo strany členského štátu, kde sa predložila žiadosť. V prípade glyfosátu to bolo Nemecko a posudzovalo žiadosť, ktorú e, predkladali firmy. Posudzovateľský členský štát má prístup ku všetkým štúdiam a môže sa k tým štúdiam vrátiť a overiť si, či tie zhrnutia, ktoré predpokladá, či sú správne. Môže overovať, či tie informácie sú naozaj pravdivé. A ak má členský štát pocit, že sú tam chyby, tak ich treba opraviť. A ak členský štát nesúhlasí s hodnotením, ako ho urobila firma, tak to tiež zahrnie do dokumentácie. Veľa ľudí ale tento proces nechápe. Posudzovateľský členský štát overuje informácie, ktoré mu dodáva firma, teda priemysel. V jednom dokumente prináša svoje vlastné hodnotenie a tam sa pokrývajú rizika pre ľudské zdravie, zdravie zvierat aj životné prostredie. Kľúčové rozdiely sa e, zdôrazňujú, aké je, teda sú tie rozdiely medzi hodnotením firmy a členským štátom a vy si to môžete porovnať a potvrdiť. Pre každú relevantnú štúdiu máte zhrnutie štúdie. Tá bola teda overená členským štátom aj záver zo strany firmy a tu priemysel sa dopracoval k záveru, že štúdie boli postačujúce na to, aby potvrdili, že glyfosát nie je karcinogénny pre myši Potom tu bola štúdia OECD a členský štát ju overoval a povedal, že nie je priateľná, že nie je tam dostatok informácií o identite substancie, je tam rozdiel metodológií, takže táto štúdia nie je prípustná a to sa robí v prípade všetkých štúdí, či už ide o zdravie ľudské alebo zdravie zvierat životné prostredie a tak ďalej a tak ďalej. To všetko členský štát overuje. Potom je peer review, to robí EFSA v spolupráci s členským štátom. Je to review, teda kontrola zo strany tých tzv. pírov po anglicky, A tento proces sa vo vede veľmi často a bežne používa. Najprv členský štát predloží pôvodné hodnotenie rizík. My proces zahájime. Máme aj verejné konzultácie, to sme robili v lete 2011 pre glyfosát v lete 2014-15. Potom prebehlo peer review toho sa zúčastnilo viacej ako 70 expertov z členských štátov a z Norska. Veľa sa hovorilo o transparentnosti a je dôležité povedať, že keď sa pozriete naspäť na tie dokumenty, tak tam sú všetky komentáre, ktoré boli predložené pri hodnotení zo strany EFSA a ako sa s nimi nakladalo. A to je jasný dôkaz o transparentnosti procesu. E, publikujú sa rovnako aj výstupy a závery zo schôdzi expertov. Vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia sa dosahuje aj tak, že my máme prístup aj k tým pôvodným štúdiam a údajom a v správe sa si to môžete overiť. Tu máme to pôvodné hodnotenie Nemecka a v tom žltom zvýraznenom vidíte hodnotenia zmenu, ku ktorej došlo po hodnotení zo strany EFSA. Isté prvky sa tam vypostili, urobili sa tam určité zmeny a keď sa pozrite na dokumenty, tak vidíte, že aj tie čísla alebo tie dávky sa menia a to potvrdzuje, že experti ve sa rovnako ako v členskom štáte sa vracajú k tým pôvodným štúdiám a overujú každú relevantnú štúdiu pri svojom hodnotení a pri peer review. A nerobí sa to len v prípade jednotlivých štúdí, ale aj pri hlavných záveroch. V pôvodnom návrhu Nemecku sa dopracovalo k záveru, že nie je potrebné stanovovať referenčnú dávku, ale tu vidíte, že po peer review sme sa dopracovali k záveru, že sme sa vrátili k pred, pôvodnej štúdii efekt, um, Identifikovali sme efekty, ktoré v dvoch štúdiách neboli prebraté a uzavreli sme, že je potrebné stanoviť akutnú referenčnú dávku. To je dôležité pri stanovení tejto dávky. tak sa predaj a používanie oveľa viacej komplikuje firmy teda majú vyššie, e, musia splňať vyššie nároky na predaj a zvyšuje sa takto aj ochrana. A zverejnili sme záver, ktorý vychádza z hodnotenia členského štátu. To vychádza z hodnotenia firiem a pokrýva všetky oblasti hodnotenia. V prípade karcinogénnych účinkov v našich záveroch, ktoré vychádzajú z obrovského množstva dôkazov sme sa dopracovali k tomu, že tu nie je karcinogénny potenciál, takže glyfosát nie je potrebné klasifikovať ako karcinogénnu látku, ale treba upozorniť, že všetky regulačné agentúry Kanada, Japonsko, Nový Zéland sa dopracovali k rovnakému záveru. Rovnako skupina pesticídov pri VHO ECHA, teda Európska agentúra pre chemikálie, potvrdili tento náš záver, že glyfosát nie je potrebné stanovovať ako karcinogénu látku, že na to dôvod nie je. Keď si prečítate vaše závery, naše závery, pardon, tak uvidíte, že sme identifikovali genotoxicitu ktorá ale nesúvisí s glyfosátom, ale s ďalšími zložkami. A to vychádza z verejných štúdií a z vedeckých výskumov. Tiež nás obviňovali, že naše hodnotenie pre priemysel veľmi priaznivé, ale my sme boli prví, ktorí sme stanovili akútnu referenčnú dávku a tým sa o dosť zvyšuje ochrana spotrebiteľov a komplikuje sa povolenie pre isté použitie. Ak ten systém dobre poznáte, tak okamžite vidíte, že tým, že sme túto dávku stanovili, sa pre firmy veci ešte oveľa viacej komplikujú, než e, keby to bol karcinogen druhej kategórie. Tak vás poprosím, aby ste si prečítali tie závery. My sme identifikovali riziko pre životné prostredie a pre farmárov. To riziko je možné zmierniť, ale členské štáty by mali posúdiť tieto prvky a mali by zabezpečiť, aby tieto boli pokryté v povolení a keď si prečítate naše závery, tak skonštatujete, že je tam riziko ako v prípade e, mnohých ďalších herbicidov, ale je možné ho e, zmierniť opatreniami, ktoré členský štát musí v tej autorizácii, v tom povolení e, teda požadovať. Teda je to hodnotenie EU, veci z EUSA plus celá séria veľkých ústavov, expertov, členských štátov. Všetko sa e, robí v súlade s právnym rámcom. Používa sa rovnaký postup ako v prípade všetkých pesticídov v EÚ. Je to hodnotenie aktívnej látky a to sa v nariadení veľmi jasne definuje. A my sme zapojení do hodnotenia aktívnej látky, nie do povolenia a je na členskom štáte, aby posúdil riziko, ktoré vyplýva z každého produktu a z každého zamýšľaného použitia. To si musí členský štát vyhodnotiť sám a toto hodnotenie vychádza z obrovského množstva dôkazov, viacej ako 1500 štúdií, 700 len z časti toxikológie, takže tam bolo obrovské kvantum informácií. Rovnako je to nezávislý proces a boli tam experti, vedci, zamestnaní EFSO, členskými štátmi a tak ďalej. Prebehla aj konzultácia so širokou verejnosťou, aj verejnosť mohla predkladať informácie a veľmi transparentne informujeme o všetkých záveroch, o každej zmene. To všetko je v tých šiestich tisícoch stránok našej štúdie. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda aj nášmu tretiemu expertovi, pánovi Tarasonovi z EFSA. A teraz by sme začali výmenu názorov a otázky poslancov. Pripomínam, že každému dám len jednu minútu a poprosím vás, aby ste označili meno experta, na ktorého eh, adresujete otázku Pilar Juso ako prvá. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja položím všeobecnú otázku všetkým trom. Som si istá nezávislosťou EFSI a ďalších agentúr, pretože som mala príležitosť sa zúčastniť e, práce nezávislých odborníkov, ale akýkoľvek aktívny princíp, ako viete, podľa dávky, ktorá sa používa, môže byť liek, ktorý lieči alebo je, ktorý zabíja. A myslím na heparín, ktorý je pre nás všetkých najviac známy. Ak ste pracovali na dávkach, ktoré sa používajú v praxi a Brali ste do úvahy podmienky aplikácie výrobkov. A či ste použili len aktívny princíp alebo predávaný produkt s jednotlivými pridanými e, zložkami. Pán Tarasona, aké boli možnosti verejnej konzultácie a konzultácie s expertami a pani Witton či IRC. Len jedna otázka na jedného experta. Ospravedlňujem sa, hovorí pani poslan- poslankyňa. Je prerušovaná. Nie, nie je vo vašom záujme, aby som položila ďalšiu otázku. Samozrejme, pretože je naozaj významné, že jeden, je tu jeden inštitút, ktorý má mm, iné názory ako tie tri a mňa by zaujímalo, či budete mať s ním spoločné stretnutie. Ďakujem, hovorí pán predseda. Profesor Tarazona. Thank you. Regarding the public consultation. Výborne, ďakujem. Otázka koleg, kolega Erik Andr. Moja otázka sa obracia na predstaviteľa EFSA. Ako je možné, že väčšina vedeckých štúdí hovorí o toxicite glyfosátu, že jedine EFSA je opačného názoru? Po myslíte si, pán Tarasona, že je vedecky priateľné, že správa EFSA príjma e, to, že celý text e, a dokument Monsanto, takmer celé časti cestu boli koperované. Môžete vedecky vyjadrovať, že nemecká agentúra, ktorá bola pozvaná na vypočutie odmietla, ktorá spadala pod EFSA, nebola pod vplyvom Monsanto, že vybrala práve tie celé časti textu Monsanta. A myslíte si, že takéto praktiky podporujú Európu a zvyšujú dôveru 500 miliónov európskych občanov. Fetto, Erik. Ancora... Nikajúca Erik. Korega, eh, profesor Tarazona. Thank you.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 Pani profesorka Guyton, nech sa páči. Ďakujem za túto otázku, ktorá obsahuje veľa dôležitých informácií. Ako som už povedala, ja nemôžem dať žiadne odporúčanie, čo sa týka politiky a odporúčaní, ale mám, môžem niečo povedať o rizikách. To sa pýtali viacerí predrečníci. Chcem objasniť niečo, čo povedal pán doktor Tarazona. VHO má svoj spôsob vyhodnotenia, ktoré hodnotí e, expozíciu v strave, to znamená rezidua z výšky pesticídov v jedle. Štúdie rakoviny u ľudí, ktorí boli exponovaní takýmto zvýškam, zvýškom v pesticídov v potrave, takú sme nerobili, iba štúdiu na ľudí, ktorí boli vystavení priamo pesticídom, napríklad polnohospodárskej robotníci. Chceme pochopiť, aká je povaha vedeckých dôkazov a pri našich štúdiách sa ukázalo, že je to riziko. Ľudia, ktorí boli vystavení pri práci tomuto pesticídu, zvýšené riziko existuje. V laboratóriu, keď sme študovali, posudzovali sme dôkazy z glyfosátu a všetkých vzorcov chemických, ktoré obsahujú glyfosát na ľuďoch. Rôzne štúdie sa vykonali v rozličných časoch, na rozličných miestach sveta. A zdá sa, že pracovná skupina všetky, všetky tieto zohľadnila a preto pracovná skupina zaklasifikovala glyfosát ako pravdepodobný karcinogen. Ďakujem pekne za vaše otázky. Ďakujem, pán Haldekamp, kolegyňa. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Priemyselný eh, gigant Monsalto nemôže akceptovať eh, parlament nemôže akceptovať to, čo robí Monsalto, pretože sa to týka miliónov občanov, ktorí sa obávajú o to, aké sú účinky glyfosátu štúdie, ktoré vykonalo priemyselné odvetvie alebo priamo niektoré firmy, samozrejme, že v nich sa bude hovoriť, že nie je žiadne riziko z vystavenia ľudí glyfosátu. Pani doktorka Gajton, štúdie Kirkland aj tie ste zapracovali do vášho vyhodnotenia glyfosátu? Inými slovami, myslíte si, že Monsanto jednoducho vybralo modelové prípady, kedy išlo o dobrú vedeckú prax v týchto štúdiách? Ak e, sa pozrieme na to, ako robí veci komisia, vždy sa snaží budovať na dôkazoch a ja by som rada od vás počula váš názor. Nech sa páči. Ďakujem za otázku. Ak zvažujeme nejaké údaje, musia to byť verejné údaje, zverejnené údaje, my ako IARC. Čo sa týka publikovania vo vedeckej literatúre, ktorá bola sponzorovaná priemyselnými odvetviami, Áno, preštudujeme ich, ale ich nezapracovávame do zvláštnej špeciálnej kategórie. Údaje v týchto dokumentoch musia byť prezentované takým spôsobom, aby sa dali nezávisle posúdiť. Sú tieto štúdie, ktoré, nehovorím o pesticídoch, ale napríklad o farmaceutickom priemysle, kde takáto práca sa vykonala, vykonali štúdie a preukázali, že sponzor tejto štúdie, ak sa preukázalo, že má nejaké tajné záujmy v pozadí, tak výsledky tejto štúdie sa nedajú použiť v záveroch. Takže je dôležité pre každú pracovnú skupinu nezávisle posúdiť výsledky štúdy a urobiť si o nich svoje vlastné závery, pretože keď sú nejaké e, záujmy v pozadí, tak môžu byť výsledky skreslené týchto štúdií. A my to zohľadneme v našich publikáciách. Samozrejme, to bolo veľmi zložité, ako brať do úvahy štúdie vykonané priemyselným odvetvím pri glyfosáte, pretože niektoré publikácie publikovali závery, ktoré sme nemohli overiť vedecky na základe poskytnutých údajov a dát, dokonca aj v týchto štúdiách alebo v doplňujúcich informáciách, sme nemohli urobiť záver. Poviem vám príklady. Jedna zo štúdií, ku ktorým sa vyjadrovali už predračníci, profesor Kortio, maligný lymfom u myši sa pozitívne vyvinul v tejto štúdii a záver z tejto štúdie bol, publikácii sa hovorilo, že táto konkrétna štúdia, e, zvieratá mali vírus a preto sme tento posun zapracovali aj my. E, z, čo sme my si uzavrali z tejto štúdie, nebolo možné overiť, či tento vírus tam bol alebo nebol. Nebolo to možné. Preto nezávislí vedci, ktorí pracujú s takýmito dátami a nevedia, overiť, ako sa prišlo k tomuto záveru, či to bola iba špekulácia, alebo či v diskusii sa preukázali nejaké výsledky, ale jednoducho údaje nepodporovali takýto záver, neboli overiteľné. A preto, keďže nebolo indikované, ako bolo zdravie zvierat ovplyvnené v danej vzorke, tak sme to nevzali do úvahy. Doktor Kirkland preukázal veľmi podobné závery. Ďakujem. Teraz predseda Alois Peterle. Gospod predsedujúci, eh, ko ste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 Ďakujem. Teraz Filip Loazon. Ďakujem. Otázka je na predstaviteľa EFSA. Ďakujem, pán Terezona, že ste tu medzi nami. Farmári, ako aj odborníci, ako aj odborník, ktorý som používal, keď som používal glyfosát, tak eh, vždy som pozorne sledoval metódy EFSI. Ehm, máme niektoré také krížené informácie a štúdie k, ge- ku geneticky modifikovaným orgánom EFSA stále dáva pozitívne výsledky a štúdie, na čo je tu EFSA, keď stále preberá len správy skupín, ktoré obhajujú súkromné skupiny a potom koľko stálo vyhodnotenie a štúdia glyfosátu, to by nás zaujímalo. A podľa Európskeho observatória firiem v Európe 46 odborníkov, ktorí pan, eh, pracujú vo vedeckých paneloch, sú v konflikte záujmov eh, s mm, priemyselným sektorom. A akým spôsobom sa toto riešia? Ďakujem, profesor Tarazona.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 Grazie. Albert Des. Ďakujem, Albert Des. Grazie. Profesor Portier. Ďakujem, profesor Portier. Thank you for the question.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 La domanda? Please, professor. Thank you for the question. Ďakujem vám za otázku. Ako prvé poviem, že Začnem radšej druhou otázkou. Aký je rozdiel medzi vyhodnotením EFSA a vyhodnoteným IARC. Sú tu dve prvky. Dôkazy a metodológia, metodika. My sme publikovali test, overenie v jednom z najlepších vedeckých novin, no, časopise sveta, kde sa to vysvetľuje toxikologicky zo všetkých dôkazov. Jednoducho máme viac dôkazov a máme inú metodiku. Je dôležité spomenúť, že čo sa týka pesticídov, je 14 pesticídov, kde EÚ ich má zaklasifikovaných via, e, ako vyšší, vyššiu škodlivinu ako IRC a potom je tu 10 alebo 11 takých, ktoré sú zase opačne. Takže nie je to nič špecifické pre glykosát. Čo sa týka vašej prvej otázky k tzv. Monsanto Papers, už sme k tomu vydali vyhlásenie. Je jasné, že z toho nič nevyplýva z tých dokumentov. Jediná informácia, ktorú e, zverejnili Monsalto Papers, je, že sú tu dve štúdie, ktoré sa istým spôsobom zohľadnili, boli sponzorované priemyslom, priemyselným odvetvím, ale zároveň sa v týchto Monsalto Papers e, spomína, otvorene, že sú sponzorované a v druhom, že informácie do, poskytla firma. To znamená, že EFSA nemôže jednoducho použiť takéto dokumenty, keďže je to jasne stanovené. Jasné, že sme ich preštudovali, preštudovali sme všetky dôkazy, pretože potrebujeme mať e, solidnú bázu. Reputácia EFSA je v stávke a zdravie občanov EÚ, životné prostredie je v stávke. Takže sme naozaj zvážili každý jeden kúsoček informácie, ktorý sa k nám dostal, aj Monsanto Papers, ale sme tam neidentifikovali, neidentifikovali žiadne informácie, ktoré sa mohli použiť v záveroch e, výslednej štúdie. Ďakujeme. Ďalší kolega Tom Van Kendelar. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem, že ste prišli medzi nás, odborníci. Mám jednoduchú otázku, keďže IARC má iné výsledky. Poľnohospodári sa pýtajú, môžeme ešte stále používať glyfosát? Máme ho používať? A takisto záhradníci sa pýtajú, môžem použiť Roundup v záhradke? To je otázka. Čo hovorí nezávislý orgán na základe vedeckých dôkazov? Ako upokojiť občanov. Majú byť pokojní, majú používať tieto produkty alebo nie? Tie procedurálne postupy, ktoré používate, sú možno porovnateľné s postupmi v iných inštitúciách. Mohli by ste to nejako porovnať, aby ten čas e, neistoty bol skrátený, aby sa mohlo prísť nejakému záveru? Pretože tieto rozličné závery, či sú to pri glyfosate alebo iných pesticídoch, a ako si máme byť istí, že tá úzkosť sa nepreniesie aj na iné produkty, keď to nie, je takéto nejednoznačné? Ďakujem za otázku. Ochrana verejnosti, ochrana občanov EÚ, občanov poľnohospodárov je pre nás, sú pre nás kľúčové. Je jasný záver, že glyfosát sa dá bezpečne používať ale podľa nášho posúdenia glyfosát nie je karcinogen, ale samozrejme je toxický a treba, sa, treba ho používať v kontrolovanom množstve. Musí byť pod kontrolou, ako aj iné pesticídy. Tento produkt, ak používa glyfosát a ak podľa pravidel sa aplikuje, podľa mňa je bezpečný. Dá sa používať, jasne sme to demonstrovali. Čo sa týka klasifikácie, používali sme metodiku, ktorá bola odsúhlasená eh, OSN a nie je prekvapujúce, že všetky orgány, ktoré vydávajú nariadenia, používajú túto metodiku a prišli u karcinogenity k tým istým záverom ako naša. Na základe dôkazov. A na základe dôkazov, ktoré boli, ktoré boli dostupné pre IARC v čase posúdenia glyfosát, nie je karcinogénny. Identifikovali sme iné rizika glyfosátu, sú zoskupené zverejnené v našom posúdení, ale treba spomenúť, že sú tu odkazy interpretácie aj pre spotrebiteľov, aj pre farmárov o týchto rizikách. Sfinalizovali sme postoj na návrh, ktorý zahrňa všetky použitia glyfosátu v EÚ a do konca roka vydáme takéto podrobné posúdenia pre každé jedno použitie individuálne pre glyfosát v EÚ každé jedno použitie, ktoré bolo e, oficiálne a takisto tolerovanú dávku. Ďakujem. V poriadku. Ďakujem, profesor Taracana. Posledná otázka. John Steven Aňo. Mm, Trošku takú dávku reality, prosím vás. Často sa pýtam sam seba, aký zdravý som, aj keď som 30 rokov používal pesticídy, aj glyfosát. Som stále tu, takže asi to nebude až také zlé. Po druhé, dáte mi extra čas? Prosím vás, pán predseda, lebo ten úvod bol dosť dlhý. Chcem sa spýtať eh, pani Guyton na tému, o ktorej hovoril Richard Asford o karcinogenosti. On vám dal príklad troch produktov, ktoré sú také isto nebezpečné ako glyfosát. Sedenie pred e, kozubom, jedenie spracovaného mesa a strihanie vlasov, farbenie vlasov. Tieto produkty sú rovnako karcinogéne, keď ste ním vystavení. A aj to budeme zakazovať? Ďakujem. Ďakujem. Teraz odpoveď. I think, uh... Ďakujem za túto otázku. Dovolte mi objasniť a ozrejmiť niekoľko vecí. Je to rizikový produkt. Povedal, povedala som, že je tu obmedzený dôkaz vychádzajúci zo štúdií na ľuďoch, ktorí pracujú v istých povolaniach. My sme nemali iné údaje, napríklad pri ľudí, ktorí vyrábajú glyfosát, alebo hladiny, ktorým boli vystavené, množstva, ktorým boli vystavené títo ľudia. Nemali sme takéto údaje stanovili sme riziko, ale to neznamená, že každá jedna osoba, ktorá bude exponovaná tejto chemikálii, dostane rakovinu. Pozrime sa na fajčenie tabaku. Vieme, že tabak je karcinogén pre ľudí, dlho je to známe. Tabakový priemysel sa pokúša presadiť e, tento argument, že aha, ľudia niektorí fajčia a dlho žijú, aj keď e, boli vystavení tabaku. Ale o to vôbec predsa nejde. Ide o to, že keď si zoberieme veľkú vzorku ľudí fajčiarov a porovnáme ich s kontrolnou skupinou ľudí, ktorí nefajčia, v skupine fajčiarov nájdeme viac rakoviny ako u ľudí, ktorí nefajčia. To je 100% dôkaz, že je desaťnásobne zvýšené riziko rakoviny u fajčiarov. Ale to neznamená, že všetci, čo fajčia, dostanú rakovinu. Iba majú vyššie riziko, že dostanú rakovinu. Takže po všetkých vyhodnoteniach ďalší krok môže byť posúdenie rizika. Posúdenie rizika je čosi, čo pracuje s informáciami o riziku a stanovuje dávku, pri ktorej dávku chemikália, pri ktorej je pravdepodobná rakovina. Pre cigarety sme to urobili. Je to riziko, ale nepoviem vám, koľko cigariet musíte vyfajčiť denne, aby ste dostali rakovinu. Ten proces sa nazýva vyhodnotenie rizika, keby sme toto chceli stanoviť. Treba však urobiť opatrenia, ktoré vychádzajú z tohto rizika, napríklad v Kalifornii, ktorá je šiestou najväčšou ekonomikou sveta, vyžaduje Kalifornia označenie, kde je e, glyfosátu, kde je výstraha napísaná, že tento produkt štát Kalifornia uznáva ako karcinogen. Ak by tam táto výstraha nebola, tak by nebola možná ochrana ľudí, ktorí pracujú s týmto produktom. Ďakujeme vám, e, doktor Gajton. Dobre, takže to je záver prvého panelu. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom z Európskeho parlamentu, expertom, hosťom za ich príspevky. Rozprava bola živá, ktorá potvrdila, že oba výbory majú záujem o tento bod. Sme veľmi dobre aj časovo, takže by som dal slovo spolupredsedničke Valeanovej, aby pokračovala v ďalšom paneli. Ďakujem pekne, kolegovia. Prechádzame k druhému panelu. Tento druhý panel bude skúmať transparentnosť a využitie vedeckých štúdí pri posudzovaní glyfosátu v Spojených štátoch. Dúfam, že takisto zistíme podrobne, čo sú to tzv. Monsalto Papers. Máme tu dvoch odborníkov, ktorých stručne predstavím. Kerry Gillam, pracuje pre mimovládnu organizáciu US Right to Know a je novinárom, spracováva témy poľnohospodárstva a potraviny, píše často o Monsalto Papers a nedávno publikoval knihu o tejto téme. Profesor David Kirkland je odborník na genetickú toxikológiu, má 30 rokov skúseností. Jeho firma Kirkland Consulting radí firmám na genotok- o genotoxicite a rizikách, ktoré sa týkajú chemických látok. Začnem pani Kerry Gillam. Máte 15 minút na svoju prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, že ste ma pozvali. Ako novinárka už pracujem 30 rokov. Väčšinu svojho života som sa teda sústredovala na fakty a odhaľovanie pravdy. Asi 20 z týchto 30 rokov sa zaoberám Monsaltom. A môžem vám definitívne povedať, že príbeh firmy, ktorá predáva glyfosát, je nepravdou, ale podvodom. Je to veľmi starostlivo e, kalkulovaný pokus o to, ako manipulovať e, novinárov a tých, čo tvoria politiky, takisto ostatných ľudí. Ja a moji kolegovia sme získali tisícky dokumentov z orgánov amerických EP, EDA e a USTA a takisto vedeckí e, pracovníci na univerzitách v Spojených štátoch amerických a Kanade aj inde. Tieto dokumenty jasne ukazujú dlhú históriu podvodov, čo sa týka prezentácie glyfosátu a tieto dokumenty sú potom doplnené teraz tzv. Monsanto Papers, e-maily, správy, komunikácie, tisícky textov, dokonca aj eh, SMS-ky. A z toho vychádza bezpochybne, nepochybne, že sa firma pokúsila manipulovať tých, ktorí vytvárajú verejné politiky a už to má nejakú históriu za sebou, je to, už to trvá dlho. Budem hovoriť o tom, čo preukazujú dokumenty. Pôjdeme do hĺbky tohto podvodu. Monsanto publikovalo výskumné štúdie, o ktorých tvrdili, že sú pre e, dôležité pre verejné politiky. My sme sa pokúšali tieto údaje novo analyzovať. Monsanto vytvorilo skupinu vedcov, ktorí sa snažili e, regulátorom posúvať informácie, ktoré vyhovovali priemyslu, využívali PR, public relations blogy, články, web stránky, publikácie, využívali mena vedcov, poradcov, ktorí akoby boli nezávislí. Chceli diskreditovať novinárov, ktorí písali o ich príbehu, ktorí písali o obavách. Vieme, že majú veľmi úzke vzťahy s EPA a EPA e využilo niektoré informácie pre svoje kontakty s tlačou. Z, konzult- z konzultácií s EPA vieme, že úspešne posunuli EPA k tomu, aby využili popredných epidemiológov a vedecké panely na tieto ciele. Aspoň traja e, vysokí predstavitelia EPA zablokovali e, revidovanú skúšku z roku 2013, ktorú robila iná agentúra, iný orgán. A Monsanto povedalo, že interne malo e, veľké obavy, že táto, tento orgán bude publikovať svo, výsledky svojich zistení. Kľúčový Napríklad, keď táto inštitúcia zostavila svoju správu, výsledkom bolo niekoľko dokumentov, e, granty napríklad, a Monsanto, David Saltmiras, e, zástupca Monsalta, povedal a ďalší predstaviteľe povedali, napríklad Williams Hydens o štúdii z roku 2015, že stokrát v týchto publikáciách vo svete sa použili jeho slova, jeho citáty. Keď sme hovorili s jeho kolegami, títo vždy odkazovali na predmetnú štúdiu a zaplatili iným za to, aby svoje mená prepožičali po túto štúdiu, ale prácu objedlo Monsanto. V roku 2011 eh, sa eh, vznikli obavy o reprodukčných účinkoch mm glyfosátu, napríklad e, pre poľnohospodárov. A tento dokument bol iba z, e, bol upravený tým spôsobom, aby nebolo možné odhaliť nejaké reprodukčné alebo vývojové problémy pre Monsalto za produkty, ktoré predávali. Vidíte, že keď, bola, keď bol tento dokument publikovaný, neboli už tu žiadne odkazy. Konkrétni farmári, ktorí poskytli svoje údaje, ich mena boli jednoducho vymazané. Ďalší príklad je to dokument z roku 2016, karcinogénne účinky glyfosátu. Vidíte, že keď boli dokumenty publikované, tak tam boli mená tých ktoré, vedcov, ktorých si najalo Monsanto ale my vieme, pretože sme to videli z interných dokumentov, že Monsanto robilo revízie, prepracovávalo, prepisovalo niektoré časti tohto dokumentu. A tu je úryvok z e-mailu, kde sa hovorí o tom, čo Haydens e, zmenil a kto by mal byť autor, a koho meno by sa malo objaviť pod týmto dokumentom. Ďalší príklad, tu vidíte že Monsanto, zamestnanci firmy Monsanto prepožičali svoje mená, ale v skutočnosti by bolo bývalo lepšie, ak by použili mená nie zamestnancov Monsanta, ale nezávislých vedcov, ale niekoľkokrát sa to aj stalo. Toto je len niekoľko príkladov. Monsanto sa rozhodlo jednoducho neprihliadať na obavy námietky, ktoré zaznievali, vyjadrili sa k tomu. Veci sú vytrhnuté z kontextu, ale federálny sudca Spojených štátov amerických, ktorí videli dôkazy, vyjadril obavy. Tu je transkript z nedávneho vypočutia, kde sudca hovorí Monsantu, že dôkazy ukazujú, že vy prepisujete a sami píšete dokumenty, ktoré potom podpisujú akoby vedci a sudca im hovorí, je nerelevantné, či Monsanto povedal, že je nerelevantné, či glyfosát spôsobuje alebo nespôsobuje rakovinu. Spoločnosť na celom svete bola jednoducho manipulovaná, signál, ktorý bol vysielaný, bol skreslený. Monsanto lobuje, Monsanto publikuje dokumenty a všade sa snaží šíriť posolstvo, že ich chemické produkty, napríklad glyfosát, sú bezpečné. Všetko je to písomne podchytené. Thank you very much. Thank you, Chairman. Uh, I... Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte mi, uh, aby sme sa vrátili do sveta vedy a aby sme hovorili o genotoxicite. Je to kľúčový faktor v hodnotení karcinogenicity a potenciálu. Vrátime sa k tomu, ako by sa pri hodnotení údajov mal robiť princíp váženej analýzy, ale vieme, že je to zložité. Vypracovali sme to v skupine piatich osôb, tam sú ich mená, všetci sme konzultanti Rôzne organizácie nás za to platia, aby sme náš čas strávili tým, že budeme analyzovať údaje a poskytovať tieto analýzy a údaje. Rovnako ako keď platíte architektovi alebo účtovníkovi za odborné poradenstvo. Máme desiatky rokov skúseností v priemysle, a preto sme, aj vybudo- sme si vybudovali určité dobré meno, ktoré si udržiavame. A nemá zmysel aby sme uprednostňovali jedného aktéra pred iným, pretože by to naše dobré meno poškodilo. keď máme komplikovanú sériu údajov, ako je v prípade glyfosátu, tak treba oveľa viacej e, platniť ten, uplatniť ten systém váženého priemeru alebo vážených údajov a, a, a tú mieru váhy, ktorá prispiera k celkovej hodnote, ju vyhodnotiť. Máme rôzne typy skúšok, rôzne vážime napríklad mutáciu a poškodzovanie chromozomov. To má väčšiu váhu než napríklad reverzibilita, reverzibilné poškodenie DNA. K tomu máme aj prehľad OECD a ten sa revidoval podľa súčasných pokynov OECD. Spolahlivosť protokolov aj to ovplyvňuje výsledok váženia. Takže podľa pokynov OECD by sme mali dať väčšiu váhu tým štúdiam, ktoré majú tieto aspekty, než ktoré nemajú pretože niektoré sú auditované a niektoré nie. Množstvo použitých e, údajov a dokladov a aj to vplyva na váženie, keď máme rôzne výsledky alebo rovnaké, tak je potrebné sa na túto problematiku zamerať možnosť extrapolácie výsledkov a testov na zvieratách a ľuďoch, testy in vivo by mali mať väčšiu váhu než in vitro. A keď to zrezumujeme, tak to váženie je takéto zanedbateľná váha v tých výsledkoch, ktoré žiadnym spôsobom nesúviseli s genetickým alebo karcinogénnym rizikom. Nízka váha hovorí o primárnom poškodení DNA, ale systém e, testovania má nízku špecificitu. To, sa skvo, to len poukazuje, že niekto bol látke vystavený, ale nie je účinok, potom je stredné váženie, tam sú potenciálne relevantné výsledky v oblasti tumorgenicity, ale môžu tam byť aj sekundárne prehové mechanizmy alebo iné záležitosti, ktoré zavádzajú pri vytvorení pozitívneho výsledku a najvyššiu váhu sme dali takým výsledkom, kde bola výrazná istota s tým, že sú spojené s tumorogenicitou a toto súvisí s nedávnymi výsledkami a štúdiami OECD, kde sa hovorí, že keď sa e, tumorgenicita e, vyhodnocuje, tak e, väčšiu závažnosť majú v prípade mutácií než irreverzibilné zmeny DNA. A tu je takáto matica, kde sme rôznym štúdiám pridali rôznu závažnosť napríklad zanedbateľné záväžnosť výmena sesterských chromozomov in vitro. To už nezodpovedá tým pokynom OECD. Potom nízka závažnosť DNA adukty a ďalšie, ako vidíte v tej tabulke, potom stredná závažnosť pokusy in vivo a mikronukleárne a potom po, posudzovanie cicavcov a potom štúdie in vivo u tých najčastejších výsledkov, eh, najčastejších chromozomálnych mutácií a tam je tá vysoká miera. A to je v súlade so špecifickými pokynami agentúry ECHA z roku 2015. Takže ktoré štúdie by sme mali zahrnúť? To je kľúčový prvok, prečo sa to aj e, názory na túto problematiku líšia. Aktuálne publikácie Kirkland, tam sa analyzovali všetky všetky genomutačné údaje, ktoré boli k dispozícii, e, všetky štúdie z mluvných laboratórií. Nebolo to len Monsanto, ale aj iní výrobcovia. Išlo o 90 genetikotoxických štúdií, 44 sa týkalo len čisto glyfosátu a neboli e, v správe JARK, ale ja si myslím, že by tam mali byť ďalších tabulkách tejto publikácie, ktorá má asi 200 strán, je veľa naozaj závažných informácií. Každá štúdia sa vypracovala v súvislosti s glyfosátom. Väčšina z nich v súlade s pokynmi OECD Miera signifikancie štatistickej metódy sa tiež vysvetlila. Je tam aj otázka metodológie, aké bakteriálne kmene bunkov a tak ďalej, individuálne replikáty a údaje v nich vysoké, koncentrácia, citotoxické dopady, počet e, postihnutých buniek a dávky a dávkovanie v štúdiách in vivo štandardných publikáciách a v eh, časopisoch by ste našli oveľa menej takýchto informácií. Keď sme sa zaoberali reťazcom pozitívnych a negatívnych výsledkov v rámci váženia, tak vidíte tie výsledky. 6 malo tú vysokú závažnosť, vysokú mieru, ako hovorila aj Jarka, a dve boli pozitívne čo je logické. Keď je tretinová pozitívna odozva, tak hm, logicky človek je znepokojený, že by to mohlo eh, poukazovať na genotoxický potenciál. Ale keď dáte dohromady všetky údaje, tak ten graf vyzerá inak a tam sú tie dve vysoko pozitívne, vysoko eh, vážené štúdie z celkových 39, takže potom ten pomer vyzerá inak stručnejšie e, zhrnutie. Nie je tu štruktúrálne riziko genotoxicity v prípade glyfosátu a metapolátu. Výsledky boli negatívne. Ale vznik genetickej mutácie in vitro je obmedzené alebo mikronukleárne poškodenie in vitro, ale e, ani sme nezaznamenali, alebo nejaké chromozomálne aberácie. A neboli sme svetkom tohto postupu, ktorý vidíte. Máme e, Mm, vysoké mm, dôkazy e, prítomnosti toho glyfosátu e, MN u zvierat a veľká miera štúdy in vivo boli negatívne, ale mohlo dojsť k prelomeniu DNA, ale len v prípade vysokej koncentrácie a vieme, že to nevedie k poškodeniu chromozómov. Ako sme už povedali, že DNA je nízkovážená kategória, pretože môže byť reverzibilná. Potom ešte ďalší výsledok, ktorý ale nebol spojený s aduktami DNA. Oprava DNA, ako bolo povedané, to sa teraz nerieši. A takto by sme zhrnuli to, k čomu sme dospeli, keď sa pozrieme na tú celú, celé spektrum štúdí genotoxicity. Existuje celá séria údajov zo štúdií, ktoré sú na iných druhoch živočichov a nie na cicavcoch. A títo boli ponorení e, e, individuá ponorené do látky alebo inak exponovaní. Je to neštandardný spôsob expozícia. Nevieme, čo z toho môže vyplynúť, ale pokyny OECD e, hovoria, že neštandardné testovacie metódy musia byť odôvodnené a musí tam byť veľmi prísna validácia, aby aby sa tie údaje veľmi jasne mohli kontrolovať. U rýb, obojživelníkov, plazov a rastlín nemáme takéto možnosti alebo príslušné databázy, takže nemôžeme zhodnotiť, či máme kvalitnú alebo nekvalitnú štúdiu. A to sú takéto výsledky. Nemáme teda výsledky z takýchto validačných štúdií, že je tam súlad v karcinogenite, takže tento druh údajov by sa nemal signifikantne vážiť pri evaluácii genotoxicity. E, ľudské monitorovacie štúdie, na to nemám čas. E, biomonitorovacie štúdie, k tomu sa vrátim neskôr, ak budete chcieť, nemám dostatok času. Tieto údaje sa len veľmi ťažko interpretujú a nie, nie je tu výrazný náznak toho, že by boli relevantné. Je tu nízka preukáznosť alebo nespo, je to nespolahlivé, ktorá by sa týkala len prípravkov a nie čistého glyfosátu a nie na tej úrovni, ako sa bežne táto látka používa. Tam to nemá žiadne zásadné riziko. Porovnanie glyfosátu a s typickými genotoxickými karcinogénmi je to e, štúdia Bold Petkov a ďalší u genotoxických karcinogenov by ste čakali pozitívne výsledky v celej sérii kľúčových ukazovateľov in vivo aj in vitro, ale nebolo to tak. Systematicky pri glyfosáte e, sa to stalo len občas. V prípade genotoxického karcinogénu by ste očakávali, že že tu bude nejaký štrukturálny varovný signál, ale ten nebol v prípade metabolátov a tam by sa očakávalo, že sa naviažu na DNA, že tam budú nejaké elektrofilné vlastnosti, ale ani tu nemáme dôkazy. Genotoxické výsledky sú výrazne opakovateľné in vivo aj in vitro a vidíme tam, a tam, kde vidíme pozitívne výsledky, sú často neopakovateľné a nekonzistentné u tej istej kategórie testov. Často býva rovnaká odozva u jednotlivých úrovní expozície. V prípade glyfosátu to tak nie je. Tam, kde je pozitívna odozva, tak tamto takto systematické nie je A v prípade glyfosátu odozvy boli len v tých toxických oblastiach, takže tam nie je žiadny súlad medzi štandardným toxickým e, karcinogénom a glyfosátom. Ako zhrnutie zásadné dôkazy, hlavne AMESov test pre glyfosát a GBFS e nevedú ku genetickej mutácii. Výsledky ukazujúce, že glyfosát môže spôsobiť určité nestabilné poškodenie chromozómov, ale sú tu aj sekundárne aspekty, ktoré tento výsledok mohli ovplyvniť. glyfosát a jeho zlúčeniny v kontrolovaných testovacích systémoch. Neposkytujú také výsledky, ktoré by boli typické pre e, genotoxické karcinogény a preto výsledok bol ten, že glyfosát nepredstavuje takéto riziko. Správa sa uverejnila, veľmi intenzívne sa o nej E, diskutovalo, veľmi veľa recenzií sa uverejnilo na jej adresu. A tento dokument nevznikol u, len niekoho, u nejakého ghostwritera, nejakého, e, ale všetci sme prispeli k tejto publikácii a ani Monsanto nemalo žiadny vplyv na túto štúdiu. First speaker,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 Ďakujem, pani profesorka, máte slovo. Pán profesor Krklan, máte slovo. Je to pani Kerry Gilliam, ktorá odpovedá. Čo sa týka toho, či kompenzácie obetiam by boli plánované, nevidíme nič také, nepozorovali sme a ja si nemyslím, že historicky by to bola úloha uh, alebo že by bol nejaký precedent stanovený. S EPA sme o tom diskutovali a EPA vydalo vyhlásenia, ktoré sa týkali že nebol dostatok signifikantného testovania pre glyfosát. EPA vyžaduje e, viac dokumentov, vedia, že nejaké testy boli urobené, ale nie sú také podstatné. E, iba jedna zložka bola testovaná, ale nie ostatné zložky. V rozhovore v Austrálii, ktorá, ktorý bol dôležitý pre regulačné záležitosti, povedali, že nestačí povedať, že je to bezpečné, pretože sme neurobili dôkladne všetky testy. Ale v USA stačilo preskúmať aktívny, aktívnu zložku, individuálne, potom ostatné zložky sa tiež skúmali, ale neskúmalo sa, ako reagujú tieto zložky spolu v jednej zmesi. Existujú dokumenty z Monsanta, ktoré hovoria PAEA, ako sa to bude prezentovať a nechcú, hovorí sa o tom, že nechcú, aby sa usúvzťažnili nejaké zdravotné problémy z POIE, aby sa to nestiahlo z trhu je to tiež jeden z ich produktov. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Guillaume Balas. Nech sa páči, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Je tu otázka glyfosátu, e, ktorá je kontroverzná. Rôzne štúdie majú rôzne výsledky, ale ako verejnosť, ako používateľia týchto produktov sa pýtame, ako sa to dá vedecky všetko vyhodnotiť. Samozrejme, stačí vyhlásiť, som nezávislý. To sme už počuli dnes. Ale máme tomu aj veriť? Máme va- veriť vášmu slovu? Moja otázka pre pani Gilam. Skúsenosti, ktoré ste nadobudli v tejto oblasti, e, ma vedú k tomu, aby som vám položil nasledujúcu otázku. Podľa vás e, madam, podľa vedomostí, ktoré máte z toho, čo sa stalo v Amerike, ako môžeme vytvoriť takú situáciu, kde budeme mať veľmi dobré procedurálne postupy, aby sme sa takémuto niečomu vyhli. Ako jednoducho vedcov a ich vyhodnocovanie oddeliť od priemyslu. V prípade Monsanto sa zdá, že sa to prelína. Zdá sa, že niekto, kto pracuje pre EPA, pre orgán EPA, ovplyvnil niekoho v EFSA. Toho sa veľmi obávame. To je naša starosť dneš, dnešná. Ďakujeme. Odpoveď pani Gilam. Sú to vlastne dve otázky. Podľa mňa, ako vytvoriť taký zdravší systém, regulačný, či už v USA alebo v Európe, by bolo na, zaviesť väčšiu transparentnosť. Je to skutočný problém, keď sa spoliehame na nejaké utajené štúdie, štúdie, ktoré sa nemajú zdieľať, ktoré nemajú byť posúdené kolegami, odborníkmi, ktoré zdieľajú regulátory, tí, čo tvoria právne normy, A keď nejaká firma zarába na istých produktoch a ešte zaplatia aj externých expertov, poradcov a tak ďalej. Štúdia z roku 2013, ktorá preukazuje, a pre mňa je veľmi závažná, preukazuje, že vedci VPA bojovali za ochranu verejnosti a povedali v dokumente, ktoré som vám neukázala, povedali, nie je mojou prácou, povedal istý vedec, chrániť EPA alebo firmu je mojou prácou chrániť verejnosť. Ale prehlasovali ich. Jednoducho tlak Monsanta bol príliš silný. Argumenty Monsanta, že dôkazy na rakovinu, na tumory by sa nemali brať do úvahy a tak ďalej. Potrebujeme transparentný systém, systém potrebujeme systém, kedy veda kedy kolegovia odborníci môžu skúmať to, čo iní vedci preskúmali, či chemikálie sú bezpečné alebo nie, to by nemalo byť žiadne tajomstvo. Ako sa takéto niečo e, dá odôvodniť, že to treba utajovať? Je to, je to niečo, čo ovplyvňuje verejnosť veľmi dramatickým spôsobom. Par, pardon, mám dve minúty, takže ešte mám trošku času. Čo sa týka vplyvu EPA na EFSA. Ja viem len to, čo sme videli v dokumentoch a naozaj v týchto dokumentoch vidno konkrétne príklady, ako zastupcovia EPA, Rowan a ostatní diskutujú o tom, ako naložiť z EFSA a diskutujú o tom, čo prebieha v Európe. Je veľmi zaujímavý e-mail, ktorý tu nemám so sebou, ale tam je konverzácia, že EFSA bude súhlasiť s EPA a postaví sa proti IARC. A je, to, je tam dátum, ktorý je predtým, než IARC publikoval svoju monografiu, čo je veľmi zaujímavé. Ďakujeme vám. Pán Staes, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Mám otázku pre profesora Kirklanda. Vieme, že odborníci v EÚ, ECHA, e e EFSA a ďalšie využívajú štúdie pri svojom posúdení glyfosátu, štúdie, ktoré sponzoruje aj Monsanto okrem iných. Pán Gillam poukázala na mail z mája 2012, keď pán Saltimírez a ďalší z Monsanta povedali, že potrebujú ďalšiu podporu z externej strany od vedcov, aby mohli zvýšiť svoju autoritu a s týmto súvisia transakcie, finančné sumy peňazí. A predstavitelia Monsanta chcú udržať túto cenu nižšiu, napíšme si tú štúdiu sami. Takéto veci boli v tomto maili. Pán Kirkland, tie mená tam sú jednoducho na papieri, čierne na bielom. Toto nazývate vedou? Toto je morálne priateľné? Toto je eticky priateľné? keď takto prepožičiate svoje mená? Čo ste dostali? Koľko ste dostali za to, čo ste urobili pre Monsanto za to obdobie celé, ktoré tu skúmame? Ďakujem za vašu otázku. Ja som už spomenul na začiatku svojho prejavu, profesionálni konzultanti revidujú a analýzujú údaje, aby poskytli profesnú radu. Presne tak, ako vy konzultujete s architektom, keď chcete niečo zmeniť na svojom dome, alebo konzultujete s účtovníkom, keď niečo robíte s účtami, alebo s právnikom, ktorý vám dáva právnu radu. Len preto, že takíto ľudia dostanú zaplatené za svoju profesionálnu erudíciu, za svoj názor, to neznamená, že ich názor môže, bude ovplyvnený a že ho treba e, odhodiť nabok. Naozaj ma znepokojuje, že vedeckí konzultanti sa zrazu dávajú do úplne iného košiara, tak povediac, o, v porovnaní s inými profesnými konzultantmi. 40 rokov som vedec a konzultantom som 20 rokov z týchto 40. Pracoval som pre 150 rozličných organizácií a firiem na celom svete a zasadal som medzi akademikmi, sedel som v strede medzi, medzi vecami, akademikmi a priemyslom. Mám takúto reputáciu a musím rešpektovať kolegov, aby oni ma rešpektovali. Čo napísal Bill Hayden v tom e- e-maili, ktorý tu spomíname, to bolo jednoducho naivné. A ja zjavne to neviedlo k žiadnym rozhodnutiam v oblasti politik zo strany žiadnych orgánov, pretože všetky dokumenty, s ktorými som mal čosi dočinenia, napríklad z roku 2013 Kylan Kirkland a revízia z roku 2015, tam nikto nebol podpísaný pod textom, ktorý by to naozaj nenapísal. Žiadny ghostwriter, žiadny duch, ktorý by to napísal. Nikto z Monsalta to neurobil. My sme zrevidovali údaje a poskytli sme vedecké názory. Ak takéto niečo Monsanto chcelo, ten výsledok chcel o to lepšie, ale my, keď sme to revidovali, my sme to nerevidovali s tým, že sme mali na mysli e, výsledok, ktorý oni chcú. My jednoducho sme dali, keby to bol výsledok negatívny, aj ten by sme boli predložili Monsantu, keby to bolo proti ich záujmom. Ďakujeme. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán Kirkland, že ste prijali e, toto pozvanie, aj keď Monsanto odmietlo prísť. V roku 2012 ste napísali štúdiu o glyfosáte, kde bolo napísané, že sa môže používať, že to je priazni, priaznivo odporúčané. Ale Monsanto predsa vám dalo za to 18 tisíc eur, za to, že ste to vypracovali, publikovali niečo o ich produktoch. Ako potom ste nezávislí? Nie je to neetické? Nie sú tie výsledky skreslené? Predpojaté? ak chcete byť kredibilní ako vedec a máte zároveň ročný kontrakt s Monsantom, odhalili by ste nám prosím sumu, ktorú za to dostávate, za tento ročný kontrakt? E, zdá sa, že sú klebety o tom, že to je veľmi vysoká suma. A iní vedci, existujú iní vedci, ktorí sú vo vašej situácii. Tieto pochybné praktiky sú akceptovateľné vo vedeckej obci, keď hovoríme o sto stovkách miliónov občanov a ich deťoch? Pán profesor, odpovedzte prosím pán profesor Kirkland. Ďakujem za slovo. Predovšetkým veľmi jasne chcem povedať, ne, e, vytvoril som štúdiu v roku 2012. Mary Kay a ja sme boli požiadaní, aby sme zrevidovali a rozanalizovali všetky dostupné údaje, ktoré sú, e, boli publikované a zverejnené. A tieto štúdie boli vykonané podľa kontraktu. To bola revízia, analýza a nie štúdia. Ako som opísal vo svojej prezentácii, robili sme závažnosť, vychádzali sme z konceptu závažnosti a prišli sme k e, záverom. Ak tieto závery boli také, ako Monsalto to chcelo počuť, tak asi boli radi, že nás požiadali o to, že sme takúto analýzu urobili. A ja vás ubezpečujem, že ak by sme prišli k záverom takým, čo by neboli priaznivé pre Monsanto, tak asi by sme boli povedali Monsantu, že glykosát je potenciálne genotoxický. Ale dáta nám to neukázali, nemohli sme to povedať. Mohli, môžete, môžete ma obviňovať z toho, že som neetický, ale potom aj obviňujte vášho právnika, architekta a účtovníka, že sú neetickí, pretože oni vám dali profesionálnu radu a vy ste im za to zaplatili. Ja sedím v správnych radách firiem spoločnosti a tí žiadajú moju erudíciu, moju odbornosť, moju špecializáciu a za to dostávam plat a toto je neetické, tak potom mnohí ľudia, ktorí si zarábajú po celom svete na živobytie, budú tiež označení za neetických. Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. To je koniec druhého panelu. Prichádzame k záveru. Prechádzame na tretí panel a to je posledný. preskúmame transparentnosť a využívanie vedeckých údajov pri hodnotení rizika v Európskej únii v súvislosti s glyfosátom a implikácie Monsalto Papers na tieto štúdie na nás. Naši dvaja odborníci, dovolte mi ich predstaviť, Martin Pigeon je výskumník a človek, ktorý je aktívny v kampaniách e, v poľnohospodárstve, je z mimovládnej organizácie, ktorá sa nazýva Observatórium korporátnej Európy, Corporate Europe Observatory, a pán Tim Bauer je doktor. Tim Baumer je súčasný predseda výboru ECHA pre hodnotenie rizika. Je to výbor, ktorý prišlo k záveru na jar, že na základe dostupných informácií nie je odôvodnené klasifikovať glyfosát ako karcinogén. Takže obidvaja máte veľmi zaujímavú erudíciu pre nás pán Pidgeon. Máte 15 minút, aby ste predstavili svoj pohľad na vec. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie za to, že ste nás pozvali a že môžem on odprezentovať svoju prácu. Som francúz, ale pracujem pre 8 rokov a používam angličtinu. Corporate Europe Observatory je organizáciou, ktorá študuje lobovanie a možný vplyv, ktoré môžu mať firmy na politiky, ktoré príjma Európska únia. Zaoberáme sa viacerými záležitostiami. Ja sa zaoberám poľnohospodárstvom a biznisom v poľnohospodárstve, lebo to je dôležité pre priemyselné odvetvia. Transparentná politika EFSI za ostatných e, niekoľko rokov je niečím, o čo sa opierame. Rozpráva o glyfosáte je pre nás mimoriadne zaujímavá, pretože my vidíme to ako pod lupou. To, čo sme si dnes poludnia vypočuli, nie je nič nové. Potrebujeme organizácie ako EFSA, potrebujeme agentúry, ktoré chránia verejné zdravie, ale ako sme si vypočuli, sú to postupy, ktoré prichádzajú v súvislosti so zákonmi. A zákonmi niekedy, niekedy nie, sú ovplyvnené firmami. A práve preto EFSA musí spolupracovať eh, a pracovať takými nástrojmi, aké má. Nie všetky nástroje sú konzistentné s vedeckou praxou. Ja tiež som CEO a podporca e, organizácie Stop Glyphosate a preto budem hovoriť aj za nich. Monsalto malo tú smolu, že unikli interné dokumenty. Veda je jednoduchou základným kameňom našich, našich vzťahov s verejnosťou, ale toto je krásny príklad. Konkrétne v ich dokumentoch, ktoré unikli, sa píše, že hľadáme podporné politiky, ktoré by vychádzali z dobrej, robustnej vedy. Zdravá, náležitá veda, to už je história, ako sme si vypočuli dnes do poludnia. Riadna veda je históriou, ako má byť. Vedci hovoria v mene Monsanta a potom sa to používa na odsunutie demokracie na niekam do uzadia. Z Alarm, alarmujúce je, ako sa ovplyvnila li politici v prípade e, glyfosátu. Jednoducho, poslanci, parlamenty, nezaujímajte nás, my vás manipulujeme, ovplyvníme. E, Polnohospodársky sektor sa vyjadril aj ku komitológii. Stanoviska členských štátov EÚ nie sú zaujímavé, proste my chceme prevalcovať všetko ostatné, čo nám prekáža odhrnieme nabok. Je to citát, ktorý sa dá vyvodiť e, z toho, čo bolo v Monsalto Papers a myslím si, že odhaľuje e, aj, dá sa aj čítať medzi riadkami data, ktoré vytvárali vedci, sme používali na obhajobu našich produktov. Áno, máme radi vedcov, ale akademických vedcov tých až tak nemusíme. Naozaj to je širší problém ako len Monsanto. Je to e, priemysel vyrábajúci plasty tu v Bruseli, ktorý takisto sa zasahuje e, zasahuje do e, právnych noriem v oblasti endokrinných disruptorov. Máme tu naozaj e, dôkazy, že plasty negatívne, zas- negatívne zasahujú ľudí, ale oni potrebujú zarábať peniaze, takže sa pokúsili lobovaním ovplyvniť zákony, výskumy. Táto záležitosť je zložitá. Povedali, to je všetko zložité, môžeme vám ukázať rôzne výsledky týchto vedeckých dôkazov. Takže veda a dopad vedy na politiku, to je veľmi populárny šport a Monsalto nie je iným hráčom, ktorý tento šport rád hrá. Myslím, že nemám e, diapozitívy správne usporiadané. Glyfosát Austrália je to plagát pre tento produkt. Vidíte, prečo to môže byť e, zaujímavé pre ľudí, ktorí vnímajú Mm, istých živočíchov ako škodcov. Lobbying je o vzťahoch. A to, čo sme si vypočuli, ako Monsanto manipuluje vedcov, to by nebolo až také zlé, keby sme mali protiváhu, keby sme mali systém poistiek, overovaní, posudzovaní v EÚ, ale nemáme takýto systém. Sú veľmi dobré prvky v tomto systéme, ktoré chceme ochrániť, ale sú tam aj obrovské medzery, ktoré potrebujeme zaplniť a v, chcem ti to medzery odhaliť v priebehu mojej prezentácie. Naozaj 15 minút je kratučký čas. Začníme od základu EFSA. Nemá ani finančné, ani právne prostriedky, prístup k vzorkám produktov, naozaj iba skúmajú literatúru, sami nezadávajú žiadny praktický výskum a nemajú rozpočet na zaplatenie externých e, špe, spe, špecialistov. Ešte stále je veľmi vysok veľký počet vedcov, ktorí pre nich pracujú, ale zároveň majú iné záujmy. Finančne sú zaplatení inak. Ale takto funguje politika. Miliarda eur, ktorá plyne do farmaceutického priemyslu a 80 miliónov plinie do rozpočtu EFSA. Prosím vás, zmente tieto sumy, tieto toky peňazí. E, týmto diapozitívom sa nebudem zaoberať, už som sa k nemu vyjadril. Mm, ten systém veľmi dobre nefunguje, pretože sa stále prehádzajú diapozitívy. Tento diapozitív, prosím. Pán profesor Poutie to povedal veľmi dobre. Jedna, jeden z koreňov problému je to, že orgány používajú dokumenty, ktoré vyprodukoval priemysel, ktorý vyrába produkty, ktoré sú posudzované. A tieto orgány a agentúry sa musia spoliehať na dokumenty. A potom tu funguje kopírovanie celých ocekov z takýchto štúdí vyprodukovaných priemyslom do ich vlastných štúdií podpísaných vecami. Ja neviem, ako vám to tu môže fungovať, keď ani priesvitky sa nedajú premietať. Priemyselné aplikácie neboli odhalené do podrobností. Toxikologické štúdie, pôvodné štúdie boli jednoducho v takom, takej masívnej miere sponzorované priemyselnými odvetviami, že nebolo možné sa vyhnúť dátam, ktoré boli z nich extrapolované aj do vedeckých štúdií, do oficiálnych štúdií. A takto má vyzerať transparentnosť. To, čo je z priemyselného odvetvia e- extrapolované, to by sa aspoň malo do, do kurzívy. A do kurzívy sa to nedalo, alebo iba veľmi málo. Opisuje sa to tu tak, že sa kurziva používa len pre opisovanie štúdií, posudzovanie, ale to, to tak jednoducho nie je. Kurziva sa nepoužila ako... Prosím vás, ďalší diapozitív. Ďakujem. Sú to príklady, ktoré vidím, že to písmo je maličké, neviete si ich prečítať, tak sa dostanem k záverom. Je to veľmi zlé, pretože tieto kapitoly, ktoré mali vyhodnotiť, nezávislú vedeckú literatúru a nie nejaké utajené štúdie, ktoré vytvárajú e, chrbtovú kosť priemyslu, na ktorých stojí priemysel. Tu vôbec nie je rozdiel medzi takýmito dátami, ktoré sú z priemyselného prostredia a dátami, ktoré sú z e, nezávislého prostredia. O genotoxicite, o karcinogenecite, o epidemiológii glyfosátu. A to, čo produkuje EFSA, nevidíme tu žiadny rozdiel. To je absolútny škandál, že BFM ako verejná agentúra tu nie je dnes prítomná. Že neprišli. Takže tento škandál, kedy sa okopírovali celé pasáže s priemyselnými dátami, to nie je ani taký škandál, pretože sa to jednoducho už robí bežne. Mne sa to teda nezdá veľmi ubezpečujúce, čo sme si tu vypočuli a BFA M BFR e, to opisuje tak, že jednotlivé vyhodnotenia, jednotlivé štúdie niekedy vôbec nepoužili kurzívu, hoci tam tá kurzíva mala byť, alebo to malo byť publikované, počiarknuté žltým písmom, tie sporné priemyselné údaje. Veľký problém, ktorý tu máme v EÚ, je, že orgány nemajú dostatok zdrojov, agentúry nemajú ani právne, právomoci sú obmedzené vo svojich rozsahoch pôsobností a keď si nejaké priemyselné odvetvie vykoná svoju utajenú štúdiu, potom ju zrazu podsunie agentúram. Takéto niečo trvá dlho, trvá to rok. A je to jednoducho je potrebné priaznivá politická situácia, je potrebná, aby sa potom zrazu tieto priemyselné údaje dostali na svetlo sveta ako vedecké, cez lobovanie, cez rôzne kanály. Mnoho vecov sa vyjadrilo proti tomu, aké sú tieto údaje predpojaté a skreslené, aké sú tendenčné. E, čo sa týka štúdie v roku 2016, EFSA urobila maximum, čo mohla glyfosátu a naozaj to je dosť, ako to im treba uznať. Ale nemohli ísť ani proti zákonu, proti právomociam. A ich keby boli, keby boli publikovali všetko, čo vedia Monsanto, ich mohlo zažalovať. A predstavte si, že údaje, ktoré sme dostali, boli pdf alebo fotografie, ktoré, s ktorými je ťažko pracovať. Nie sme toxikológovia, my môžeme to pochopiť iba do istej miery, aby sme chápali v istých hrubých obrysoch tú povahu diskusie. My sme to všetko poslali, všetky údaje, ktoré sme poslali e, kompetentným vedcom. Pán Pochtiech bol jeden z nich a to viedlo k vzniku údajov, ktoré viedli k jeho analýze, k jeho vyhodnoteniu. Takže EFSA naozaj publikovala dokument, ktorý bol e, korigovaný, analyzovaný kolegami, špecialistami, tí, ktorí boli autormi. Je to kolosálny výskum, ale je to naozaj e, niečo, čo by sa malo stať normou. Takto by to malo fungovať. Tak ako povedal pán Poutier, doktor Poutier, ospravedlňujem sa, hovorí rečník, to by bola úražka, volať vás pán, ste pán doktor. Mnohé pôvodné zistenia zrazu chýbali, čo by indikovalo, že orgány a agentúry zrazu skúmali tieto chemické projekty a aplikácie, ale ak by s tým bol usústiažnený nejaký kriticizmus, nejaká kritika, tak jednoducho sa rozhodli nepoužiť tieto údaje, lebo by išli samé proti sebe. My sme jednoducho nenapísali svoj vlastný, svoj vlastný dokument, ale sme e, vybrali určité pasáže z tých dokumentov, ktoré nám poslalo priemyselné odvetvie. Takto to spravili. E, hodnotenie bezpečnosti pesticídov, to sme spomínali už predtým, len aktívny aktívna zložka glyfosát bola vyhodnotená, ale glyfosát sa nikdy nepoužíva ojedinele v bežnom svete. Fa, polnohospodári používajú Roundup alebo iné produkty, produkty napríklad zmes pesticidov a herbicídov, alebo produkty, ktoré sú zložené z viacerých zložiek, nielen z glyfosátu. A ďalší problém je to, že veľa nezávislej literatúry sa pokúša zasadiť všetko do kontextu reálneho sveta. A to je potom argument, ktorý, ktorý používa priemyselný sektor, že oni nepoužívajú to, čo oni vyrábajú, teda glyfosát. A glyfosát je bezpečný. Hoci regulátory EFSA e, nastavili bezpečnostné normy správne, hoci konfrontovali Monsanto. Máme tu interný e-mail, ktorý unikol, e, v ktorom sa veľmi jasne hovorí, že nemôžete vyhlásiť náš produkt za karcinogény, pretože testovanie E, všetkých zložiek spolu a ako spolu fungujú sa jednoducho neurobilo. A keďže takéto testy nie sú, nemôžete to vyhlásiť za karcinogén. Štúdie jednoducho neexistujú. Hovorí sa tu o akútnej toxicite, iritácie je oči a ďalších vecí, ale o rakovine sa tu nehovorí. Máme tu iba iné riziká. Teraz preskočím zo pár diapozitívov. Um, ehm, e- Ako sme si vypočuli, e, odborníci zvonka externí sa nezapájajú do hodnotení kolegami odborníkmi, tzv. peer review pre EFSU, ale niektorí národní vedci e, odmietli e, prelomiť svoju anonymitu, pretože to bol veľmi citlivý prípad. Ale na národnej úrovni odborníci to revidovali a niektorí reprezentujú aj stanoviska vlády, takže bolo niekoľko záruk voči rizikám zo strany politickej interferencie celom tomto procese. Počuli sme o prípade e, Rowlands. To je dlhý príbeh, ale možno by ste si ho mali vypočuť, je to dôležité. Odborníci v EPA, ktorí boli odhalení v Monsanto Papers, že majú isté e, priateľské vzťahy s Monsantom, museli spolupracovať medzi sebou a možno, že všetci sa zhodli. Všetci sa zhodli na výsledku. Takže pán Rowlands participoval na telekonferencii e, v rámci hodnotenia kolegami odborníkmi EFSA v rámci peer review a potvrdil rozhodnutie EFSA jednoducho po- dať nabok veľmi dôležitú štúdiu, hodiť ju do koša, tak povediac. A potom už nebolo čo ukázať, ak, ak žiadne údaje neexistovali. A posledný diapozitív pred dvoma týždňami bolo v časopise Science eh, publikované niečo, čo je veľmi dôležité. Podmienky pre herbicídy a zistilo sa, že vlastne herbicídy sa nikde neposudzujú, nikde nekontrolujú, neverifikujú. Glyfosát sa dá používať jednoducho, toto je tzv. zelená púšť v Argentíne, a tak tu sa dá použiť glyfosát. Je to monokultúra, je to 1 kilometr monokultúry e, pre biodiverzitu a miestne komunity ničivá forma polnohospodárstva. V Európskej únii by to bolo nemysliteľné, e, kilometre a kilometre monokultúry, a, lebo sa ľudia na to v podstate musia aj pozerať. E, to mení aj ráz krajiny. A pripomínam vám, že sú tu aj veľmi dobré prvky v právnych normách týkajúcich sa pesticidov, ktoré schválila EÚ. Je to napríklad nariadenie o pesticidoch z roku 2009, tzv. cut-off eh, criteria, preto pre Monsanto boli tieto právne normy nebezpečné a nedostali potom eh, hodnotenie 2A, dostali hodnotenie 2B v systéme EÚ a podľa nariadení EÚ to znamená okamžitý zákaz predaja produktov 2B. Záverom chcem povedať, za organizáciu Stop glyfosat je tu politická otázka. Čo urobíme s týmito zistetiami? Ak nebudeme veriť vedcom, e, oni čelia nemožnej dileme. Zakažeme Roundup alebo povolíme Roundup a bude rakovina? Keď ho zakažeme, zase budú hospodárske straty. Prečo ale používať praktiky, ktoré sú katastrofálne? Je to dilema, z ktorej sa vedci nemôžu dostať a práve preto iniciatíva európskych občanov, ktorá žiada o podporné opatrenia a o zákaz predaja glyfosátu v obchodné praktiky, odborné praktiky, aby sa vyriešila táto slepá ulička. Ďakujem, že som, ho... prepačte, že som hovoril tak dlho. Ďakujeme vám, ďalším rečníkom. Uh, Dr. Tim Baumer, you have the floor.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 now uh, our speaker. Ďakujem a ďakujem tým, čo prezentovali nám moja otázka má dve časti a je orientovaná na oboch kolegov. Veľmi ma zaujalo pozorovanie, citujem, čo urobíme s polnohospodármi. Z toho, čo som si vypočula, e, majú na výber to, že buď e, ekonomicky skrachujú alebo dostanú rakovinu. V druhej prezentácii som to veľmi jasne počula, urobila som si fotografiu, kde sa hovorí, že glyfosát nie je karcinogény. Čiže ako ten, čo tvorí politiku, sa pokúšam rozhodnúť. Otázka znie, Polnohospodári, ktorí ma kontaktujú, mi hovoria, že keď použijú tieto produkty, aby bolo to aj priateľské voči klimatickým zmenám, po svojom poľnohospodárstve musia posudzovať, či e, budú ekonomicky aktívni, alebo či to celé zabalia. Ako ja, ako politička, ktorá ovplyvňuje tvorbu e, právnych noriem, si môžem vybrať a urobiť tú správnu voľbu, pretože ja chcem to urobiť, aby z toho profitovali poľnohospodári, farmári a aby aj parlament to urobil tým správnym spôsobom. Pán Palma, nech sa páči. Ďakujem za otázku. Ja sa pokúsim na ňu odpovedať. Pán Bower, Boomer, čo povedať poľnohospodárom? okrem klasifikácie, ktorá určuje, či je látka karcinogénom alebo nie, je tu hodnotenie rizika EFSA a tá hovorí, ako bezpečne aplikovať produkt pri polnohospodárstve. A ja si myslím, že rada, kombinovaná rada by mala znieť. Tento produkt bol študovaný dlhodobo a boli publikované výsledky a podľa nich sa treba správať. Pán Pižon nech sa páči, máte slovo. Ja som v porovnateľnej situácii ako vy, pani McGuinness, a ja nie som toxikológ. A pritom musím veriť autoritám a pokúšať sa pochopiť procesy, ktoré plynú e, k tomu, čo odporúčajú. Čo sa týka diskusie, ktorú sme si vypočuli dnes do poludnia z hľadiska vedy, jediné odporúčanie, ktoré môžem dať, je, že nezávislí vedci vo svojom procese sú odborníci na rakovinu a publikovali dôkaz, ktorý bol vyvratený. Ale agentúry EÚ e, vychádzajú z prípravných štúdí, z nejakých utajených údajov a identity týchto ľudí, ktorí zostavili tieto utajené správy, sú utajené. Takže čo sa týka FC, ja by som povedal, že ECHA to urobila lepšie v tomto ohľade. A komu by sme verili? ja čerpám svoj názor odtiaľ, pretože čo sa týka rakoviny, karcinogénnosti, glyfosátu, odtiaľ čerpám svoj názor z politického hľadiska. Iba jedna minútu? Áno, lebo ste mali rozdelenú tú otázku aj odpoveď. Obidvaja ste odpovedali každý minútu. Uh, Odporúčam naozaj iba jednu otázku jednému odborníkovi, lebo inak sa tam ten čas naozaj natiahne. Pani Dali, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcela odvolať na niečo, čo tu už odznelo. Chápem, že odborníci analizujú a revidujú rozhodnutia iných odborníkov, kolegov, ale tí istí odborníci dokonca aj analizujú svoje vlastné rozhodnutia, ktoré sú, to je vysoko e, spochybniteľné a úplne neetické členovia tých istých výborov sedia v iných výboroch a ako takí revidujú svoje vlastné rozhodnutia o glyfosáte. Rozhodnutie z roku 2002, z roku 2012, znova sa to reviduje a prekrýva sa to s rozličnými regulatornými e, ustanovizňami a myslím si, že takto je nezávislosť úplne spochybnená. Jednoducho tam nie je. A moja otázka je pre pána Boumera ja chápem obmedzenia legislatívy, ale echa, ako sa to hov- už dnes e, hovorilo, odporúča niečo firmám, ako môže echa zabezpečiť nezávislosť a to, že bude mať svoju autoritu. Je to niečo, čo ľudia musia vedieť. Nech sa páči odpoveď, pán Baumer. Čo sa týka prekryvajúcim sa členstvom, preskrývajúceho sa členstva výborov. Podľa mňa neexistuje prekrývanie medzi môjim výborom a ďalšími e, výbormi EKA alebo nejakými panelmi. Ja o tom vôbec neviem. Ak tam niečo je, tak je to naozaj iba drobnosť. Tieto dve agentúry naozaj pracujú nezávisle, čo sa týka vedeckých rád poradenstva. Teraz k otázke, ako si môžeme byť istí, že záujmy e, sú zvládnutelné, ak sú tam nejaké záujmy. Ja som demonstroval dnes ráno, že do istej miery sme dali pozornosť tomu, kto môže pracovať vo výboroch a aký, akú mieru vplyvu môže uplatniť. Príslušné orgány poskytujú istú bariéru, istú rovnováhu v systéme, pretože štúdie, štúdie vychádzajú z priemyselných odvetví. Musíme umožniť e, priemyslu prístup, to je jasné. A musíme zabezpečiť, že každý je akreditovaný, nedovolujeme žiadny, žiadny nadmerný čas ďalším ľuďom počas zasadnutí, aby nezasahovali do priebehu. Sú to pozorovatelia prítomní na týchto zasadaniach. Dúfam, že som zodpovedal vašu otázku. Ďakujeme pani Gerling. Ďakujem, pani predsedajúca. Moja otázka mierí na Martina Piedžana. V ob- vo vašej prezentácii aj v tom, čo som si prečítala na vašej web stránke, som si všimla, že spochybňujete integritu organizácie EFSA, že spochybňujete zistenia iných organizácií, napríklad e, zvyškové pesticídy v potravine a sú tam vymenované agentúry, ktoré sa týmto zaoberajú. Spochybňujete ich odporúčania a výsledky a máte z, z, napriek tomu záver, že glyfosát asi nie je karcinogenom. Napriek tomu sa opierate o isté štúdie. Odkiaľ sú tieto štúdie, ako vyzerá proces, kto sú tie veci, o ktorých štúdie sa opierate, ovplyvnenia, že EFSA dovolí ovplyvňovať svoje výsledky, Podľa nariadenia 442 z roku 2012 článok 14 EFSA je povinná overiť všetky údaje dva týždne pred ich publikovaním. Ako môžete ovplyvniť organizácie, že klamú a zároveň citujete údaje, napríklad EFSA a glykosat. V roku 2017 vy sám e, prijímate kritické informácie o tých e, štúdiách, ktoré e, popierajú karcinogénne účinky glyfosatu. Prečo by sme vás mali počúvať? Ja som od vás, pani Gerling, neočakával nič menej, takže ďakujem vám pekne za túto otázku. Dovolte mi odpovedať. Predovšetkým Obvinenia vychádzajú z faktu, že členovia pracovnej skupiny mali informácie, ktoré sú zavadzajúce, predpojaté, falošné a ktoré, o ktorých sa dokázalo, že sú jednoducho nepravdivé. Čo sa týka otázky, či by EFSA luhala naozaj hovoríte tu o viacerých veciach naraz. Takže odpoviem na tie dve veci, na ktoré ste odkazovali. Jedna je otázka intervencií. V tomto prípade, a ja len opakujem, čo som povedal v mojej prezentácii, áno, tento pán participoval na telekonferencii, ktorú organizovala EFSA, tam poskytol informácie a konkrétne dôležitú štýdu z roku 2001 ktorá by nemala byť braná na zreteľ, pretože sa týkala iba konkrétneho tumoru. To bolo niečo, čo EKH jednoducho tiež považuje za bezpredmetné na základe toho, že tie dôkazy nie sú prípustné. Takže sme žiadali od organizácie EFSA, aby demonstrovala, že podľa toho, čo sami povedali, si zdvo, aspoň dvakrát overili tieto informácie pána Rowlanda, a výsledok tohto prístupu k dokumentom bol no, nič. Nemali čo preukázať. Takže keď hovoríte, že ste niečo urobili a zistíte, že nič nemáte, na základe čoho môžete defino- demonstrovať to, čo ste tvrdili, tak ja ich neobvinujem, ale oni pre- e, musia, musím položiť otázku, prečo prestierajú, že niečo urobili a pritom to neurobili. Ďakujeme. Pani Rís. Ďakujem, pani predsednička. 3 hodiny 10 vypočutia a stále neviem o nič viac po tých troch hodinách, ale čo je jasné, ako povedala pani McGuinnessová, že nás žiadajú od politikov, aby sme rozhodli, keď už roky, takmer desiatky rokov je veda neschopná priniesť skutočne e, konkluzívne údaje 23. bude e, rada hlasovať, stále sa to presúva. Pravdepodobne pôjde o maximálne obnovenie na 10 rokov a v tejto absolútnej hmle, a to je nepriateľné a nevydržateľné. Spomenulo sa to viacero údajov. Pán Portie na úvod povedal, že veľký problém bol rozdielené e, alebo vzdialené štúdie a jedna z týchto štúdí Kumar z roku 2001 rozdiel od FC, uznali výsledky prác, keď došlo k tomu, že mnohé potkany a mnohé myši mali teda lymfom, a EFSA tam fungovala alebo mala iné výsledky. A ja by som rada pochopila mechanizmus, ako je možné, že sú rôzne výsledky, keď hovoríme o rovnakých veciach. Ďalší rečník. Pán Baumer. Ja sa pokúsim odpovedať. Nesúhlasím s tým, že by veda mohla priniesť úplne jasné výsledky. Podľa mňa veda môže byť konzistentná a môže prinášať e, priamočiare výsledky. V rámci agentúr EÚ som vždy poskytoval priame, priamočiare odpovede na otázku, či je glyfosát karcinogénom alebo či je to v bezpečí, či je bezpečný na používanie. Ja som vždy povedal, že áno, je bezpečný a používať sa môže. Nech sa páči. Ako som preukázal v mojej prezentácii a prezentácii pána Tarazonu, sú pravidlá o tom, ako pripravovať e, dáta a ako e, spracovávať dáta, ako prísť k výsledkom. Týka sa to rozličných organizácií, rozličných agentúr, ktoré prešli, prišli k tomu istému záveru. Neexistuje uh, dôkaz, že by tieto procesy boli podkopávané alebo že by bolo treba im neveriť. Ja myslím, že boli vykonané náležitým spôsobom. A ak by som mohol niečo dodať, odkedy sme publikovali v Echu svoj názor na glyfosát, asi som na, odpovedal na viac otázok, než e, je dĺžka samotného toho posudku, ktorý som pripravil. Takto to robíme v Európe, toto sú odpovede, ktoré máme dnes. Ďakujem. Ďakujeme vám. Pani Sena Rodriguez. Ďakujem, pani predsedajúca. Celé dobedie sme videli kapacitu, možnosť, moc a peniaze, ktoré majú veľké nadnárodné spoločnosti a možnosť vplývať alebo vytvárať pochybnosti o solidných vedeckých e, dôkazoch a za ten čas je obyvateľstvo vystavené nevy, nepotrebnému riziku. A moja otázka je na pána Pižona. Povedzte nám, prosím, ak máte údaje a informácie o prepojení medzi agrotoxickými e, látkami a priemyslom a akú úlohu by mal zohrávať princíp opatrnosti pri udaľovaní povolení? Uh, Pigeon. Pigeon? Ak správne chápem vašu otázku, ide o vzťahy agrochemického a farmaceutického priemyslu. Niekoľko vzťahov tam je Je tu jedna firma, ktorá pôsobí v oboch oblastiach. Pokúsim sa odpovedať obrátene. Jedna z vecí, ako sa politicky dostať von z tejto situácie, je ten, ten diskurs, tú diskusiu rozšíriť. Odvolávam sa na predchádzajúcu prácu moju a kedy som sa venoval vode a vodnému manažmentu, Paríž, Mníchov a tak ďalej. Dotujú farmárov, a robia to už dosť dlho. Ešte predtým, keď nebolo biopolnohospodárstvo, pretože neznečisťujú, aby neznečisťovali životné prostredie. Je jednoduchšie im zaplatiť farmárom, aby neznečisťovali, než potom e, samozrejme platiť to čistenie. Ale prevencia je vždy lacnejšia. Ďakujem, pán Faria. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Mrzí ma, že Monsanto nie je na vypočuť, vypočutí zastúpené, ale zároveň je to veľmi významné a výrečné. Bolo by naozaj veľmi zaujímavé, keby sa Monsanto mohlo obhájiť eh, na tejto pôde. predsa ten, ktorý sa nemá čoho obávať, tak by nemusel mať strach tu prísť k tomu, čo sa povedovalo o vplyve glyfosátu na ľudské zdravie a že teda bolo, očakávalo sa, že by tie výsledky štúdy mali byť nezávislé. A tam sa povedalo, že rada, rád by som vedel, aké opatrenia treba brať, eh, hodnotenia rizik na znovu získanie dôvery e, verejnej mienky e, v politikov a e, expertov ako takých. Pán Boumer, nech sa páči. Ja si myslím, že sa musím vrátiť k predchádzajúcim odpovediam. Obávam sa. Stanoviska oboch agentúr EFSA aj ECHA sú relatívne nové veľmi jasne sformulované. A teraz sa musí vyjadriť komisia. Ja k tomu viac povedať nemôžem, jedine, že by sme dostali mandát pre náš výbor, aby sme urobili niečo viac. My si sami mandát neuve- neudelujeme a ani nezasahujeme do tvorby politik. Niekto iný musí rozhodnúť, čo máme urobiť a potom e, to urobíme, ale zatiaľ sme si prácu vykonali a je ukončená. Možno pán Tarazona by k tomu niečo mal. Pán Tarazona, chceli by ste niečo dodať? Ďakujem za slovo. Z hľadiska EFSA je to tá istá situácia. Máme tu nariadenie, ktoré umožňuje komisie dať na mandát a vyhodnotiť aktívnu zložku v každej látke. Napríklad tak to bolo aj pri glyfosáte. A čo sa týka ostatných prvkov, ešte stále pracujeme na glyfosáte, ako sme to odpovedali, pretože čo sa týka spotrebiteľov, je tu ešte posúdenie EÚ pre maximálne limity, takže ešte stále na toxikologických hodnotách pracujeme. E, všetky plodiny, ktoré boli povolené pestovať v EÚ, sme otestovali na toleranciu a budeme publikovať toto, tieto testy aj odporúčanie na plnú ochranu pre európskych občanov a dúfame, že to bude pred koncom tohto roka. Urobili sme si prácu a ešte teraz pokračujeme v EFSE. Pán Hausling. Uh, I think uh, Dr. Baumer. Doktor, doktor Baumer možno bude mať ešte čo povedať. Najprv na tú prvú otázku. Neviem, či som pochopil všetky tie otázky, ktoré mi boli položené. Zvážiť zadanie nezávislej štúdie. Čo sa týka legislatívy o klasifikácii, nemáme právomoc zadávať štúdie. My môžeme iba na základe už existujúcich informácií zaklasifikovať chemickú látku. Pán doktor Tarazana veľmi jasne popísal, ako funguje proces e, klasifikovania pesticídov. Priemysel poskytne podklady, tieto sa vyhodnotia, e, ďalšie správy sa napíšu a potom výbory v rozličných formách to ešte verifikujú, otestujú. Je to trojkrokový proces a je veľmi dobre známe v tejto fáze, že takto funguje právna, právne nariadenia pre pesticídy. Takto je to vo vašich rukách. Ďakujem. Ďakujeme vám. A teraz pani Sivy Godin. Ďakujem. Otázka je na pána Timbo v rámci zabezpečovania využívania chemických eh, výrobkov v EÚ vzhľadom na vplyv na zdravie a životné prostredie môžete nám povedať, či medzi existujúcimi molekulami alternatíva pre glyfosát, ktorá by bola menej polemická a nemala zdravotné rizika, mala rovnaké efekty? Doktor. You were asked. I was asked, but I'm... Položili vám otázku. Ja na to nemám odpoveď. Nie je to e, môj odbor. Pán Pižon, máte odpoveď na túto otázku? Mám len námet. Pokiaľ viem, jediný porovnateľný herbicid, čo sa týka efektívnosti, vytvára Bayer amonium glukozinát a potom máme širokospektrálne herbicidy 4 d a ďalšie. To len tak, čo ma napad, napadá práve teraz, ale všetky sú toxickejšie aj drahšie. Práve z tohto dôvodu sme v takej e, delikátnej situácii z oči voči polnohospodárom, pretože ak glyfosát je zlý, bez e, kompenzačných mechanizmov im neuľahčíme situáciu. Oni budú musieť začať používať nejaké náhradky, ktoré sú ešte viac toxické a ešte aj niektoré drahšie. A práve preto nemáme jedno riešenie, ale máme požiadavku na orgány EÚ a na národné vlády, lebo to sú tie, budú príjmať rozhodnutie na konci dňa. Nakoniec, e, prosím, navrhnite niečo inteligentné, múdre, reformu, ktorá by oslobodila farmárov od pesticídov a aby sme sa presunuli k takej forme poľnohospodárstva, ktoré by nás neotravovalo, netrávilo a ktoré by netrávilo životné prostredie. Ďalší rečník. Pani Dele, ďakujem. Na pána Pižona. Prstom ste ukázali na niektoré nefunkčné miesta a zhodneme sa že európskym občanom treba zabezpečiť neutralitu uvádzania nášho alebo systému uvádzania fitosanitárnych výrobkov na trh a my nie sme vedci a potrebovali sme vedecké informácie a to sme si vypočúvali celý, celé do obede a ja by som sa rada spýtala, pán Pižon, čo si myslíte o súčasnom hodnotiacom systéme, ktorý je založený na vedeckých štúdiách, ktoré sa požadujú od priemyselníkov a teda e, nie od agentúr, ako tento systém e, posunúť, aby bol transparentnejší a aby veci boli účinní aj z dlhodobého hľadiska. Oni e, často začínajú v súkromnej sfere, potom sa dostávajú do verejného sektora a je to problematické. Ak to tak je, tak ako navrhujete to vyriešiť? Môžem odpovedať samozrejme po francúzsky, pre tlmočníkov takto využijem, hovorí pán Pižon, ďakujem za otázku. V mojom expoze som sa snažil čiastočne na túto otázku odpovedať. Súčasný hodnotiaci systém je založený na údajoch postupované priemyslom a nie sú uverejnené a to je nepriateľné a to je aj podstata našej druhej e, požiadavky občianskej iniciatívy, aby odteraz pesticídy sa, boli, sa hodnotili v súčasnosti len na záčasne uverejniteľných štúdí, to je veľmi dôležité, ale to nie je jediný bod Máme aj niekoľko odporúčaní z nášho inštitútu, pokiaľ ide o hodnotenie pesticídov. Ak by sa pracovalo len s uverejnenými údajmi, ale zároveň si želáme, aby financovanie, a to je rozhodujúca otázka, štúdí sa zmenilo. V súčasnosti sa robia na objednávku, sú veľmi drahé a to spôsobuje koncentráciu trhu a vymedzovanie MSP a my chceme takú reformu, aby sa hodnotenie pesticídov sa financovalo z daní, aby to prichádzalo z verejného fondu a aby to robili agentúry, aby to objednávali u kompetentných laboratórií, a ktoré sú zodpovedné pre pertinentné štúdie a ktoré by mohli robiť integrálne štúdie a druhá otázka, ktorá je tiež kľúčová, tá vedecká kariéra, áno, je to pravda a európske a národné politiky vo výskume to ešte posilňujú tým, že je to vnútenie PPP partnerstiev medzi univerzitami a súkromnými firmami. Je rozhodujúce, aby vedci mohli budovať svoju kariéru v ich domene nezávisle od obchodných záujmov. Thank you. And the uh, last speaker is Mr. Caputo. Pán Caputo ako posledný. Ďakujem. Štúdia glyfosátu pripravil Nemecký inštitút na hodnotenie rizik a týka sa len molekuly glyfosátu a nie 150 zlúčenín, ako prichádza na trh a teda ignoruje si synergické efekty. NGOčky aj vedci to kritizovali. Pána Baumera by som sa spýtal, ako je možné, že stanoviska ECHA a EFSA pripravil rovnaký inštitút, Nemecký federálny inštitút, ktorý sa odvoláva na Task Force glyfosátu, tak ako ju vytvorili výrobcovia. Obe agentúry brali do úvahy neuverejnené štúdie ani len Medzinárodná agentúra pre e, výskum rakoviny nemohla k týmto údajom pristúpiť. Podľa nás toto je proti princípu transparentnosti, ktorý by mal byť e, riadiacim princípom týchto dvoch európskych agentúr. A ešte taká zvedavosť. Ako by ste opísali vzťah medzi EFSOV a ECHO a ECHA? Čo sa stane, keď hodnotenie jednej agentúre nie je rovnaké ako hodnotenie tej druhej? Pán Boumer, máte slovo. Myslím si, že tá prvá vec sa týkala prístupu e, po zložkách individuálne, nie celých zmesí. Myslím si, že to tak zostane v legislatíve. Keď máme posúdiť vlastnosti zmesi, najmä tie, čo pôsobia v životnom prostredí, to je mimoriadne náročné a neviem, či vedecky na to máme metodiku. My vychádzame z metodiky klasifikácie a tá klasifikácia zasa vychádza z aktívnej zložky. Nie zo vzorca, nie zo zmesi, a takto to potom preberajú aj členské štáty EÚ. Čo sa týka verejných údajov a nezverejnených údajov, ja si nemyslím, že moja agentúra má názor na to, či údaje publikovať, či nie po, podľa nás, či sú údaje zverejnené alebo či sú utajené, my si svoju prácu urobíme rovnako a dodržiavame transparentnosť. To nie je niečo, proti niečomu by sme my namietali, či sa niečo má zverejniť. Čo sa týka vzťahov medzi ECHA a EFSA, EFSA e je staršia agentúra, e, opäť o 6 rokov staršia než ECHA. My sme v Škandinávii a v Taliansku. Jedna je studená, druhá teplá a máme právnu povinnosť ako orgán komunity, európskej komunity postupovať podľa legislatívy a nie nezhodovať sa vo vedeckých e, výsledkoch. Budeme to musieť v praxi nejako vyriešiť. V minulosti sme to vždy vyriešili, aj v budúcnosti to vyriešime. Čo sa týka spolupráce, samozrejme musíme spolupracovať, čo sa týka vyhodnocovania chemikálií a ich rizika. Ale čo sa týka, že by sme nejak zošikovali naše e, vedecké, našich vedcov, nejaké výbory, aby dospeli k tomu istému výsledku, nie, to nerobíme. Oni sú nezávislí. A, a agentúry EFSA je, sú nezávislé a, a ECHA od seba navzájom. Musíme vykonať si svoju prácu vedeckú, to je všetko. Ďakujeme veľmi pekne, tým prichádzame k záveru našej rozpravy. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé. Ukazuje to, že parlament berie záujmy občanov vážne. Očakávam, e, ocenujem vašu participáciu a účasť a uvidíme sa opäť dnes popoludní o pol tretej. Ďakujeme pekne všetkým. Dobrú chuť k obedu.